So good afternoon. Príjemné popoludnie prajem všetkým. Myslím, že môžeme začať, pretože musíme to ukončiť o 18.00 presne, ako náš predseda už ohlásil dnes predpoludním. Na úvod druhého panelu odovzdám hneď slovo pani McGuinness, je podpredsedničkou parlamentu a e- mediátorkou Európskeho parlamentu pre únosy detí rodičmi. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Ďakujem za túto možnosť, že môžem hovoriť o mojich osobných skúsenostiach z práce, ktorú som vykonávala ako mediátor pre práva detí v parlamente. Počujete ma všetci? Chcem sa dnes podeliť o svoje skúsenosti z tejto oblasti. Moje úvodné pripomienky budú stručné, pretože tu máme expertov, ktorí predstavia štúdie. Chcem vlastne iba doplniť tých, ktorí robili tú štúdiu. Táto štúdia o cezhraničných únosoch detí rodičmi v EÚ um, sa um, je vlastne doplnkom práce komisie a poukáže na to, kde máme problém. Dnes som hovorila e, predpoludním na konferencii mediátorov a keď hovoríme o deťoch, rodinách a únosoch, únosoch vždy, v prvom rade máme na zreteli najlepší záujem dieťaťa. Rôzne právne systémy interpretujú rôznym spôsobom, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. A máme judikatúru, kde vidíme, E, dva súdy v rôznych členských štátoch, e, ktoré vynášajú rozsudok od tej istej situácii a majú úplne iný pohľad na vec. Je to teda problém interpretácie. Máme tu Hakský dohovor a Brusel 2, ale e, naša predstava je taká, že keď dieťa je unesené, malo by sa vrátiť čo najskôr do svojej prirodzenej krajiny pôvodu. Ale dĺžka toho obdobia sa teraz postupne predlžuje. Hakský dohovor stanovuje 6 týždňov maximálne, ale to sa nedodržiava. Niekedy sú to celé roky a často rozsudky súdov sa neimplementujú. Takže naozaj je tu priestor pre prácu mediátora. V mojom úrade e, sa zaoberáme ľuďmi, ktorí sú naozaj extrémne rozčúlení a znepokojení, pretože ľudia, ktorí sa obracajú na nás, už často prešli rôznymi konaniami, a procesmi a my sa snažíme tým ľuďom poskytnúť pomoc, poskytnúť im predstavu o tom, kto môže intervenovať, kto nie. Um, hovoríme im o tom, aké právomoci majú členské štáty, ktoré intervenujú do procesu a snažíme sa im pomôcť v týchto ťažkých okolnostiach. Je to uh, aj emocionálne náročná situácia. Po pár mesiacoch v tejto úlohy, úlohe som sa snažila um, aj trochu revidovať, ako tento úrad funguje. Premýšľala som nad zmenou názvu tohto úradu. Je dôležité, že Európsky parlament um, dohliada na túto prácu. My sme boli z rôznych členských štátov zvolení do, do Európskeho parlamentu, preto sme akýmsi barometrom, ktorý sleduje, čo sa deje vo všetkých štátoch je dôležité, aby sme vedeli, aké sú tie problémy aby sme e, mohli tým vlastne prispievať k tým návrhom. Zmeny sú určite potrebné v tejto oblasti. Nie iba môj úrad sa týmto zaoberá, ale aj výbor pre petície, výbor LIBE a e, iné výbory dostávajú požiadavky od občanov. Vidím to už Petra Jara z výboru pre petície, ktorý sa k nám pripojil. Aj on sa môže vyjadriť k tejto téme. Čo sa vlastne teraz deje? E, sme svedkami zvýšeného počtu problematických prípadov. Deti veľmi týmto trpia, aj iní samozrejme, ale v prvom rade nám ide o deti. A my sa musíme snažiť e, zlepšiť nejakú legislatívu, ale najmä jej implementáciu, pretože čím dlhšie je dieťa držané mimo svojho domova a svojej krajiny pôvodu, tým ťažšie je vrátiť sa potom. Deti sú naozaj poškodzované týmito okolnostiami. Samozrejme, ako osoba si želám, eh, aby sa tí dospelí správali lepšie, ale samozrejme často oni sa tiež nachádzajú v ťažkej situácii, vzťahy sa rozpadajú. No a v týchto situáciách eh, súdy musia konať efektívnejšie, koherentnejšie a takisto potrebujeme lepšie informácie o situácii a musíme vedieť napríklad, kde je databáza, aby sme sa mohli rozhodnúť, ktorým smerom sa pohnúť. Informácie o rodinnom práve sú takisto dôležité, aby tomu ľudia lepšie rozumeli. No a na záver poviem, že dnešný deň je veľmi dôležitý. Toto je veľmi e, významné vypočutie. E, ja sa veľmi teším na celú správu, keď si prečítam tie detaily. Prečítala som si zhrnutie samozrejme a určite to bude príspevkom aj k mojej práci. Je to nová oblasť práce pre mňa v parlamente a je to oblasť, e, ktorá sa ma dotýka osobne, ale zároveň aj politicky. Práva detí sú dôležité, ich životy sú dôležité a keď sú deti e, poškodzované mm, v ranom štádiu života, tak to bude mať dôsledky aj neskôr. Nedávno v Štrásburgu sme hovorili o Hagskom dohovore. Pristúpilo 8 nových štátov, my sme ich tam vítali a v mojej prezentácii som povedala, že Hakský dohovor je veľmi jasný, hovorí veľmi jasne, ale v praxi sa to nerealizuje takým jasným spôsobom. E, rôzne lehoty z tohto dohovoru sa nedodržiavajú, <clears throat> sú nedorozumenia medzi členskými štátmi a toto musíme riešiť. Teším sa na prezentáciu štúdie a ďakujem za slovo. Ďakujem pani McGuinness. E, naozaj ste veľmi presvedčivá. Teraz e, budeme pokračovať. Doktor Preteli nám, pani doktorka Preteli zo Švajčiarského inštitútu komparatívneho práva v Lozan nám predniesie svoju štúdiu. Nech sa páči, máte slovo. For your uh, introduction, yes, it's uh, really an emotional issue and Áno, je to pravda, naozaj je to veľmi uh, emocionálne nabitá otázka a naša štúdia uh, to uh, takisto dokladá. Uh, E, štúdia sa začína so štatistikou, takže na úvod udelím slovo môjmu kolegovi Johnovi, ktorý sa práve zaoberal tou štatistickou stránkou. Dobré e, popoludne. E, súčasťou našej štúdie bolo získavanie existujúcich údajov na tému medzinárodných únosov detí a manželstiev v EÚ, pokiaľ teda sú takéto štatistiky dispozícií zo strany národných úradov. Dôležité je uvedomiť si, že štatiky nemusia odrážať e, plný celkový obraz, e, preto je e, potrebné si uvedomiť, že, disk, že údaje mám k dispozícii od roku 2008, v jednom prípade, v druhom prípade 2007, máme takisto limitované štatistiky vzťahujúce na rok 2012, Takisto aj sa nedajú navzájom dobre porovnávať údaje získané z viacerých členských štátov. E, medzinárodným manželstvom označujeme manželstvo e, medzi dvoma cudzincami v jednotlivej krajine a, e, alebo medzi domácim a cudzincom v určitej krajine. Informácie jednotlivé krajiny nezbierajú, pokiaľ ide o definíciu rozvodu, medzinárodného rozvodu, v ktorom sú zainteresované aj deti. Takže máme tu, ale všimli sme si predsa len viacero trendov. Nemáme dostatok údajov, napríklad za rok 2012, eh, aj keď teda dá sa odhadovať, eh, že eh, tam bolo určité zníženie v tomto roku a potom, pokiaľ ide o krajiny, kde sme mali k dispozícii všetky údaje, proporcia medzinárodných rozvodov sa zvyšovala za to skúmané obdobie Údaje z roku 2012 hovoria, že miera z roku 2007 sa e, do veľkej miery zachovala a veľmi sa nemenila ani nadol, ani nahor. Pokiaľ ide o údaje o e, únose e, detí rodičmi, najlepším zdrojom sú údaje INKA statu Hákskej konferencie z roku 1999, 2000 a 2008 Takisto sme tu pridali eh, informácie, ktoré nám priamo poskytli určité eh, eh, národné orgány za posledné roky. Jeden z grafov našej štúdii je ten nasledovný. Ukazuje, aké, aký je vývoj v oblasti únosov detí rodičmi za 13 rokov vo väčšine e, krajín sa zvyšoval e, počet týchto prípadov, aj keď e, aj keď teda bol tam veľký náraz medzi rokmi 2013 a 2012 a v posledných rokoch sa ten náraz postupne znižoval. Teraz by som slovo odovzdal mojej kolegyni Petreli. Ďakujem, budem hovoriť po taliansky. Ďakujem za to, že Eh, ste spomenuli eh, tie možné nedostatky aj pri zbere štatistických údajov. Budem sa snažiť eh, popísať ja teraz z mojej strany tie možné medzery spájajúce sa skôr s súd, s tou súdnou stránkou, súdnym režimom. Je to naozaj emotívne nejednoduchá téma, to dokazujú aj komentáre sudcov. Dnes sa opierame v prvom rade hlavne o e, aplikáciu doho- Hakského dohovoru a úpravy Brusel 2a v prípade medzinárodných e, únosov. Ide teda o to, že dieťa je prenesené do iného prostredia, než v ktorom e, žilo doteraz a že to môže mať e, e, e, teda, tieto právne nástroje. Ich cieľom bolo v prvom rade mať odradzujúci charakter ale ukázalo sa, že takýto odradzujúci charakter nenastal v dôsledku prijatia týchto nástrojov. Štatistiky skôr ukazujú, že došlo k pravému opaku, že týchto žiadostí je čoraz viac. Teda pýtali sme sa, aké sú dôvody tohto zlyhania E, tohto cieľa odrádzať e, vlastne od e, medzinárodných únosov detí. Zdá sa, že môžeme povedať vo svetle našej rekonštrukcie, že Hákský dohovor sa svojím spôsobom stal obeťou svojho úspechu. Mechanizmus automatického návratu sa preukázal ako tak efektívny, že podporil jeho používanie aj nad rámec toho cieľa, za ktorým bol pôvodne vytvorený. Hakský dohovor mal ako zámer odradiť skutočné e, únosy. E, tým typickým prípadom vtedy bol únos dieťaťa zo strany otca, e, čím sa potenciálne definitívne prerušoval vzťah medzi matkou a dieťaťom. To vidíme aj v, ako sa to odráža aj v bilaterálnych dohovoroch, ktoré sa uzavreli obzvlášť s tretími krajinami. Obzvlášť teda arabskými krajinami, ako napríklad medzi Francúzskom a inými krajinami, ako Libanon, Egypt, Maroko. A práve preto to bolo potrebné, že matka, pokiaľ ide o dieťa, má iné právne postavenie v rodinnom práve týchto krajín. Takýto bol teda pôvodný zámer dohovoru, ale potom e, e, dohovor e, sa evolutívne vyvinul úplne inak, začal sa úplne inak uplatňovať a začal nahrádzať nerovnováhu medzi Hákským dohovorom, e, teda ktorý uprednostňuje práva rodiča, ktorý má e, teda právo e, dieťa vychovávať a e, rozšíril sa teda e, tento pojem medzinárodného únosu e, mladistvých tak, aby sa umožnilo po týmto chápať akýkoľvek prípad zmeny pobytu maloletého, ktorý nie je druhým rodičom povolený. A teda tým sa, tým sa vlastne E, rozširujú aj e, vlastne rozhodnutie, aj chápanie sudcov. A ďalším efektom bolo, že návraty sa stávajú menej okamžité a to zase viedlo e, k tým smutným prípadom, ktorými sa zaoberá Medzinárodný Európsky súd pre ľudské práva v niektorých e, prípadoch režim e, nariadenia Brusel 2a, ktorý e, hovorí o mechanizme okamžitého návratu, predstavuje krok späť smerom v prevencii fenoménu únosov. Ehm, extrémne prípady, ktoré sú spojené s vysokým sociálnym alarmom, sú tri. Prvým prípadom je rodič, e, často otec, e, ktorý svoje právo návštevy zneužije a dieťa uniesie do svojej krajiny pôvodu a tým ho oddiali od matky. potom prípad e, rodičia, ktorý využije svoje právo Ehm, vychovávať ehm, dieťa, ktorému bolo zverené do starostlivosti a teraz vie, to bývajú matky a ehm, zabráni otcovi vykonávať svoje právo na výchovu dieťaťa. Mali sme tu v prípade aktuálne takýto prípad litovskej matky. A potom tretí okruh predstavujú únosy, ktoré sú v záujme e, dieťaťa, e, teda v záujme legitímnej ochrany, napríklad v prípade e, násilných rodičov. A tieto prípady sú teda spadajúce pod článok 3 a e, vtedy e, teda treba sa zaobrať okamžitým návratom. E, čas, kedy dieťa je unesené, treba by bol veľmi krátky a reakcia má byť okamžitá. Ale tento istý postup sa uplatňuje aj na prípady, ktoré tu vidíme čoraz častejšie a my dúfame, že v realite by to mali byť práve tieto prípady, ktoré by mali byť podchytené štatistikou a ktoré nám e, ukazujú, že e, teda e, týchto prípadov u nás je viac. A to sú teda prípady, ktoré ukazujú, ktoré sú spojené s voľným pohybom pracovníkov a využitím práva na voľný pohyb pracovníkov. Takže ide o súvisto aj s, návštev, s návštevným právom druhého rodiča, alebo potom tu môžeme mať rodiča, ktorý, eh, ktorému bolo dieťa zberené do starostlivosti, ktorý emigruje, eh, presťahuje sa alebo chce sa presťahovať do inej krajiny. A táto jeho eh, emigrácia, toto nelegálne presťahovanie dieťaťa E, vlastne zmení e, vzťahy medzi tým e, druhým rodičom a dieťaťom. V týchto prípadoch mechanizmus okamžitého návratu je spojený s nevôľou. Sudcovia s neveľkou vôľou chcú v takýchto prípadoch nariadiť návrat dieťaťa. Oddialujú rozhodnutie aplikujú radi výnimky, o ktorých hovorí Hakský dohovor, Ehm, zaoberajú sa tým, či došlo naozaj k ehm, naplneniu definície únosu. A v takýchto prípadoch e, teda e, uplatňovanie nie je e, teda verné, pretože tu máme prípady, ktoré si vyžadujú naozaj hĺbšie zváženie záujmov maloletých. A potom je tu aj faktická nerovnováha medzi občanom, ktorý je v krajine Eh, sudcu a jeho eh, a druhým rodičom, ktorý eh, prednávnom sa presťahoval do krajiny pôvodu sudcu. Súvisí to so znalosťou jazyka, sociálnou integráciou, sociálnym postavením a to ovplyvňuje aj rozhodnutie sudcu a e, zaoberá sa to teda, e, už to nie je ani tak konflikt medzi otcom a matkou, ale konflikt medzi dvoma e, právnymi systémami. Aby sme sa vyhli takémuto dopadu, sme sa zaoberali možným riešením, navrhnutím riešenia, vytvorením možného mechanizmu, ktorý by vychádzal z určitých filtrov. Treba teda vopred rozlišovať medzi závažnými prípadmi a prípadmi, ktoré si vyžadujú väčšiu mieru zvážovania. Takže navrhujeme systém, Eh, viacerých filtrov, eh, vychádzajúcich teda eh, zo závažnosti situácie. V prvom prípade by teda naozaj reakcia mala byť okamžitá, tam sú všetky tie extrémne situácie, ktoré sme už vopred popísali. A vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné e, rozhodnutia lepšie zvažovať v záujme, e, teda najväčšieho záujmu dieťaťa a tam e, e, máme na mysli provizórne predbežné opatrenia o návrate dieťaťoch a med, možno mediáciu medzi e, rodičmi, aby sa predsa len dohodli tomto prípade by práve toto najviac odpovedalo e, najvyššiemu zájmu dieťaťa. V prípadoch, ktoré nespadajú ani do prvého, ani do druhého filtra, kde teda nie je možné nájsť e, dohodu medzi rodičmi, tam by e, sa mali sudcovia zhodnúť sudcovia obvyklého pobytu a nového pobytu dieťaťa. My sme vypracovali e, toto pravidlo na základe e, článku 15 Bruselu 2, e, kde sa už spomína spolupráca sudcov medzi týmito dvoma krajinami. Iba v prípade prípadov, ktoré by takto neboli vyriešené, v prípade tá teda konfliktu týchto dvoch judikatúr, teda súdnych e, spôsobov, právnych, právnych e, systémov by sa e, malo rozhodnúť na nadnárodnej úrovni. Samozrejme máme ešte pred, pred, presnejšie odporúčania pripojené k našej štúdii. Keď si ich preštudujete, verím, že vás tieto nápady obohatia v tejto veľmi citlivej téme medzinárodných únosov detí. And I Ďakujem za túto, e, za túto e, zaujímavú e, prezentáciu a teraz dám hneď slovo pánovi Spirosovi Líva do Poulosovi, ktorý je mediátorom a právnikom European Cross-Border Family Mediators Network. Teraz pristúpim priamo k mojej prezentácii. Ďakujem slovo a budem hovoriť o medie, mediácii v prípadoch medzinárodných únusov detí. Legal framework Uh, where the mediation can fit. Takže máme tu právne eh, rámce pre tieto príklady, takže predovšetkým tu máme eh, základné eh, za to nariadenie Brusel 2 bis a potom tu máme Hagský to z roku 1980 ohľadom toho, že teda by sa malo pracovať na mimosúdnom zmieri. Samozrejme, tu máme európsku aj európsku smernicu z roku 2008-52. To je tzv. smernica o mediácii, o tom možnosti, že sudcovia majú možnosť vyzvať strany, aby sa pokusili o mediácii. Máme tam článok 6, ktorý zaručuje uh, uh, uh, dohody. A takže ako funguje táto mediácia alebo tento TIPS mediácie. Máme tu cezhraničnú rodinnú mediáciu, ktorá môže byť využitá v akejkoľvek fáze sporu. Takže buď ešte pred sporom, alebo e, v priebehu. Väčšinou je to priamo pred súdnym vypočutím a potom je to teda ten súd, ktorý e, rozhodne o návrate alebo nenávrate e, dieťaťa. Samozrejme sa to musí konať na neutrálnom mieste, v štáte, kde sa zdržujú deti momentálne. Takže pri tej mediácii samozrejme sú tam strany a mediátory. Hovorím mediátory a nemediátor, pretože um, momentálne pracujeme na takom modeli, že sa to volá ako mediácia, to vysvetlím. Takže samozrejme sú tam aj právni zástupcovia väčšinou, ale tí nie sú prítomní, prítomní, buď môžu byť na telefóne, alebo cez Skype dostupní, alebo sú informovaní cez e-mail, predovšetkým, eh, čo sa týka teda tej eh, dohody o zmieri. V priebehu mediácie sa mediátori stretnú so stranami na spoločných eh, a taktiež oddelených stretnutiach. Väčšinou sú to spoločné stretnutia a strany musia komunikovať a snaží sa nájsť nejaké riešenie a samozrejme v tomto type mediácie e, je to dobrovoľný proces, ktorý je samozrejme aj dôverný alebo utajený. Takže najprv začne taký e, screening celého prípadu, aby sa rozhodlo, či ten prípad je zrelý na mediáciu, alebo vhodná mediáciu, alebo nie. Po tomto screeningu sa prejde ku kontaktovaniu osôb a, a zistí sa teda akým spôsobom tá mediácia bude môcť prebehnúť. E, Skontaktujeme sa s právnymi zastupcami, s jednotlivými stranami sporu. E, je tam úvod, musia súhlasiť s tou mediáciou, potom sa identifikuje ten konkrétny problém, vytvorí sa program alebo harmonogram a potom mediátori sa snažia preskúmať a nájsť potreby strán a E, strán sporu a potom sa snažia e, vytvoriť nejaké alebo priznať nejaké dobré riešenie v prípade teda únosu e, sa musí zistiť, v ktorom štáte teda by sa dieťa malo zdržovať a najmä sa a tom v, piatej, v piatom bode, v piatej fáze sa musí nájsť riešenie a dospieť tam k finálnej dohode. Takže dynamika medzinárodných prípadov. Máme tam kultúrne rozdiely, ktoré sa môžu stať hrozbou, pokiaľ teda ten e, vzťah sa rozpadne rodičov. A čo týka teda rozpadu vzťahu rodičov, e, môže dochádzať k problémom. Obaj rodičia musia sa aktívne zúčastňovať na e, živote dieťaťa a jeden E, rodič sa väčšinou cíti mm, v zlej situácii a chce sa vrátiť domov do inej krajiny po tom, čo sa rozvedol alebo rozišiel s partnerom, potom často tu dochádza e, k ilegálnym e, únosom pre všetky malých detí. No a ten druhý rodič sa cíti bezmocný a je veľmi nahnevaný. Je tu taktiež únos, že dieťa bude unesené naspäť. Obaja rodičia sa boja, že stratia svoje deti a tie deti v podstate stoja medzi dvojmi línskými kameňmi. A potom e, rodičia musia vysvetliť, ako sa cítia teda na začiatku tej mediácie. Ale najdôležitejšie je to, či väčšinou začína mediáciu, to je návrat, alebo teda nie návrat dieťaťa po tom, čo sa rodič na tomto dohodnú, tak prejdú ďalej k, ku konkrétnym podmienkam, kto bude mať, e, teda u koho bude dieťa bývať, ako budú vyzerať návštevy, návštevový režim, e, ako budú deti cestovať, ak, s kým budú sprevádzané, kto bude platiť tieto cesty, akým spôsobom sa vyriešia dovolenky, Máme tu napríklad kultúrne podmienky a dvojazyčnú výchovu. To je taktiež veľmi dôležité pre oboch rodičov, aby dieťa alebo deti dostali taktiež vzdelanie e, v ich konkrétnej krajiny. No a niekedy e, sa nám e, teda podarí napríklad túto fázu. Začneme hovoriť o alimentoch a o ostatných podmienkach a detailoch, ale vo väčšine prípadov najdôležitejšou vecou je to, že rodičia sa musia dohodnúť na navrátení dieťaťa, ako som už povedal. Takže rámec mediácie. Môže to započať e, e, právny zastupca alebo sudca alebo jedna zo strán sporu. Obvykle tam máme taký e, krátky časový rámec. Pred súdnym e, vypočutí sa väčšina dvojic rozhodne pre mediáciu. Charakteristiky e, únosu detí je, že je to trochu je to náročné na čas, na financie, že sú tam veľmi vieskalované konflikty medzi rodičmi, že si nedôverujú, že sa boja, že prídu o deti, že sa cítia zradení, e, že sa cítia pod veľkým tlakom, že, ten, že to riešenie bude v podstate veľký dopad na život, je tam veľká miera neistoty. No a model, ktorý my využívame pre mediáciu, prepačte, nedo som preskočil, takže ako, takže aký model využívame? je to v podstate komediácia alebo spolumediácia, ako som už povedal. Tam dvaja mediátori by mali v podstate vstupovať obe kultúry, mali by pochádzať z oboch krajín, odkiaľ teda pochádzajú tí dvaja rodičia. Takže napríklad máme tam nemecko-grécku dvojicu, takže by sme mali mať greckého a nemeckého mediátora. Mali by tam byť zastúpené oba jazyky, obe pohlavia, aby sme Takže pokiaľ je to možné, tak e, samozrejme aj z iného profesného e, kontextu. A prvá vec, na ktorú, ktorá nás zaujíma, je teraz záujem dieťaťa. Takže, ako si máme predstaviť mediáciu? Na pravej strane vidíte dvoch mediátorov na fotke a na ľavej strane potom tam sedí ten pár alebo rodičia, medzi nimi je tlmočník. Niekedy jazyk veľmi dôležitým faktorom, takže pokiaľ strany chcú hovoriť vlastným jazykom alebo chcú používať nejaký tretí jazyk e, alebo bez bezvýzovú komuniku tretím jazykom, tak niekedy môže pomôcť tlmočník. Mali sme e, napríklad v Berlíne túto tému workshop, takže e, boli sme vytvorení v roku 2013 na základe európskeho e, projektu, spolufinancovala to Európska komisia, projektoví partnery, to je e, MIG e, a Child Focus, to sú belgická nemecká vládna organizácia, ďalej tu máme Katolickú univerzitu v Levene, holandská organizácia proti únosom dieťaťa, tento program už vyškolil viac než 70 mediátorov zo všetkých európskych krajín alebo krajín Európskej únie a poprvýkrát sme mali aj spoločné školenie o toho, ako sa stavia k takýmto prípadom. No a vytvorí sa potom sieť, alebo vytvára sa sieť. Postupne nám boli delegované určité prípady a Obvykle to prebiehalo tak, že najprv jeden z tých mediátorov dostal e-mail, ale niekedy aj všetci mediátori podľa konkrétneho štátu. Napríklad máme talianského občana, ten kontaktoval talianského mediátora. Pokiaľ ten problém je medzi Talianskom a Litvou, tak talianský mediátor zavolal alebo kontaktoval litovského kolegu a snažili sa zistiť všetky detaily, aby mohla začať mediácia. Táto sieť sa rozrastá, máme tam e, pracovnú skupinu e, aj s tými milovanými organizáciami Child Focus a Missing Children Europe. A každý rok máme 50 e, školení pre nových mediátorov členov Taktiež um, poskytujeme aj e, teda monitoring, dohľad našim e, členom. Máme tam taktiež e, linky, na ktoré sa môžu ľudia obrátiť a taktiež psychológov. Na našej webovej stránke môžete nájsť ďalšie informácie. Ďakujem. Ďakujem, pán Livadopoulos. A teraz prejdeme pánovi Hans van Loonovi, ktorý je bývalým e, generálnym tajomníkom dovoru o medzinárodnom práve. A potom tu je pán Michael Schotter, ktorý je z DG Justice z Európskej komisie. Takže máte slovo. Ďakujem. Som veľmi rád, že tu môžem byť s vami a v Európskom parlamente. Ja sa venujem Bruselu 2a, ale iba e, záležitostiam e, rodičovskej zodpovednosti. Pôvodné nariadenie Brusel 2 riešilo tieto veci iba v kontexte rozvodu, ale potom prepracovaná verzia vlastne vznikla preto, že niektoré členské štáty si mysleli, že Charta z roku 1980 o únosoch detí nie je efektívne uplatňovaná, často tam boli odmietnutia. V druhom dokumente v kapitole 2 ehm, druhého a tretieho e, panelu. Tam je vlastne môj príspevok a tam sa tomu presne venujem. Už na začiatku je potrebné zdôrazniť, že rodičovská zodpovednosť a únosy detí to nie je čiste európsky fenomén, samozrejme to je globálna záležitosť. A existuje globálny rámec, ktorý pozostáva z dohovoru OSN o právach dieťaťa, o ha- z Hákského dohovoru a potom je tam charta e, ochrany práv dieťaťa z roku 86. Um, ehm, my sme samozrejme stranou dohovoru e, z roku 80 a dohovor z roku 96. Tam patria všetci okrem Talianska, ale dobrý, dobrou správou je, že Rímsky senát ratifikáciu dokončil minulý týždeň, takže e, všetky členské štáty e, onedlho budú stranami dohovoru z roku 1996, e, ktorý sa týka rodičovskej zodpovednosti. A toto vlastne už upravuje aj vzťahy medzi EÚ a tretimi štátmi Rusko, Maroko, Švajčiarsko a Dánsko a inými. Dohovor z roku 96 e, okrem toho poskytuje pravidlá rozhodného práva, ktoré sa majú uplatňovať v kontexte Bruselu 2a. Toto je teda dobrý okamih na to, aby sme sa opäť pozreli na Brusel 2 vo svetle tohto globálneho rámca. Dohovor z roku 96 e, to je principiálna inšpirácia Bruselu 2a. Ale Brusel 2a sa aj odkláňa od tohto dohovoru v mnohých veciach najmä, aby posilnil mechanizmus návratov, čiže posilňuje e, právomoci súdu pôvodu, o to sa snaží aj dohovor z roku 96, ale okrem toho nariadenie ešte znižuje právomoci e, súdu, e, kde dieťa bolo unesené. V nedávnych rokoch sa udiali rôzne veci, aj správa Švajčiarskou inštitúciu inštitútu o tom e, hovorí, e, ktoré zdôrazňujú, aká dôležitá je rovnováha právomoci oboch súdov. Toto je popisované v kapitole 2. Typický prípad, mm, na ktorý mysleli tí, čo pripravovali Brusel 2a, to je vlastne ten rodič, ktorý nemá e, zodpovednosť a ktorý sa nestará o dieťa a nemá rodičovskú zodpovednosť verejnú. Ale sú aj prípady, kedy um, tá mat- ten rodič, ktorý uniesie dieťa, to je často matka, ktorá sa vracia do svojej krajiny, je to teda ten rodič, ktorý sa stará o dieťa. A tieto prípady si vyžadujú viac pozornosti ako v minulosti. Um, aj tu sú rizika pre bezpečnosť dieťaťa. A viac priestorov sa dáva aj tomu, aby sa dieťa mohlo vyjadriť k otázke návratu. A ten rodič, ktorý prišiel o dieťa, sa viac ako v minulosti dnes e, spolieha na nariadenie alebo na dohovor, ani nie tak preto, aby získal návrat dieťaťa, ale aby si e, presadil svoje práva prístupu k dieťaťu. A toto všetko viedlo k zmene paradigmy a to takisto vyvolalo kritiku dohovoru z roku 1980. Kapitola 2 o tomto hovorí podrobnejšie. Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok, ktorý hovorí o tom, že keď sa príjme rozhodnutie o návrate, mali by byť vypočuté všetky argumenty, rozhodnutie by malo byť zdôvodnené a mal by existovať hmatateľný dôkaz o tom, že dieťa bude chránené. A ak je tam riziko, tak návrat by nemal byť automatický. A vlastne Brusel 2a e, sa snaží zmeniť v niektorých e, ohľadoch dohovor z roku 80. Mnohí si myslia, že sú potrebné sprievodné opatrenia. E, dohovor z roku 96 už poskytuje väčšiu ochranu dieťaťa. Vznikla aj skupina, ktorá dáva usmernenia pre súdy, ako interpretovať tento dohovor, článok 13b a takisto bol zverej, bola zverejnená príručka pre mediátorov, ktorá existuje vo všetkých jazykoch EÚ vďaka podpore EÚ. Čiže aká je reakcia EÚ na tento nový vývoj? Na jednej strane EÚ e, podporuje iniciatívy Hakskej konferencie, ale na druhej strane prebieha veľmi malá diskusia v Európskej únii o týchto problémoch. Súd hovorí, o problémoch o toho mechanizmu návratov. Hovorí, že ten mechanizmus má odstrašujúci účinok, ale ešte stále nepoznáme prípady, kde by sa súd vyjadril o tom, že návraty majú aj krátkodobé rizika. Kapitola 3, e, strana 20 a následujúce, sa snaží predložiť konkrétne návrhy, ako by sa mohlo novelizovať nariadenie tak, aby bol viac, bolo viac v súlade s dohovorom z roku 96 a aby takisto bolo viac v súlade s novou paradigmou. Odporúčania sú v prílohe, e, to je strana 31 až 33. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby poslanci parlamentu pamätali na túto zmenu paradigmy a všeobecný e, rámec. To je takisto dôležité ako detaily tohto návrhu. Návrhy nemajú za cieľ novelizovať na, nariadenie, ten základ ostane nezmenený. Na jednej strane sú tu návrhy, ktoré chcú zosúľadiť nariadenie viac s novou paradigmou. Na druhej strane sú tu veľmi dobré pravidlá, ktoré sú už zakotvené v nariadení a idú ďalej než globálny medzinárodný rámec. Pokiaľ ide o prvú skupinu, návrhy, ktoré chcú nariadenie prispôsobiť viac dohovoru z roku 96. Je tam návrh k článku 8, e, to je technický návrh, ale dôležitejší je návrh, ktorým sa pozmenuje článok 10. Zavádza sa tam nový článok o ochranných opatreniach. Prečo? Keď sa pripravoval Brusel 2a, vyjednávači boli inšpirovaní Bruselom 1, ktorý sa týka obchodných záležitostí, ale ochranné opatrenia v obchodnom práve sú iné ako v rodinnom práve. S článkom 20 máme teraz tri problémy. Poprvé, nie je tam jednotný jurisdikčný základ. Súd, ktorý rozhoduje o návrate, môže aplikovať iba také ochranné opatrenia, ktoré sú v jeho vlastnom právnom systéme. Po druhé, Opatrenia, ak existujú, môžu byť prijaté iba proti dieťaťu a nie v štáte pôvodu a po tretie tieto opatrenia sa nemôžu uznať v krajine súdu pôvodu. Takže ak e, súd e, chce zvážiť návrat dieťaťa, chce ho nariadiť a v štáte pôvodu je napríklad zneužívajúci otec, tak v nariadení tento súd nenájde nástroj na to, aby to mohol urobiť. Článok 11, 6 a 8 a 42 sa opierajú o tú myšlienku, že ak súd odmietne vrátiť die- návrat dieťaťa, tak e, súd štátu pôvodu môže toto rozhodnutie e, zrušiť, respektíve jeho rozhodnutie má prednosť. To je veľmi zvláštne pravidlo, pretože rozhodnutia súdov sa majú navzájom rešpektovať, ale tu je to obrátené to pravidlo. Čiže súd štátu pôvodu, jeho rozhodnutie môže mať vyššiu váhu a prednosť pred rozhodnutím súdu, ktorý e, rozhoduje v štáte, kde dieťa bolo unesené. Čiže toto naozaj nestimuluje spoluprácu medzi obama súdmi. Čiže ten súd v štáte únosu má rozhodnúť o krátkodobom e, prospechu a záujme dieťaťa, ale v podstate súd v štáte pôvodu by mal rozhodovať o zverení do opatery a tieto dve veci by sme si nemali zamieňať. Obávam sa, že súd vlastne nepomôže, pretože rozhodnutie súdu pôvodu môže byť rozhodnuté, e, rozhodné, aj keď sa rozhoduje, že dieťa má byť vrátené do štátu únosu. Ja navrhujem vypustenie článku 42 z tohto dôvodu. Počul som e, gong, asi mi vypršal čas, ale môžeme ešte pokračovať. Ďakujem. Článok 42. Predsednička hovorí, závisí to od e, ďalšieho rečníka. Ja budem stručný. Je tu problém aj s článkom 42, pretože tam sa hovorí o uplatnení nariadenia o návrate a dôvody zamietnutia, napríklad verejný poriadok alebo najlepšie záujmy dieťaťa, tie sa tu neuplatňujú. A to naozaj je už prehnané a takisto je to zbytočné, pretože ustanovenia časti 1, 2 a 3 v tej kapitole poskytujú efektívne mechanizmy. Mali by sme teda premyšľať ešte hlbšie nad týmto experimentom môžeme mať pochybnosti aj o článku 41, ale tu máme naozaj prísne ustanovenie, ktoré nariaduje navrat dieťaťa bez uh, záruk pr- pre bezpečnosť dieťaťa. A teda teraz stručne k návrhom, kde by sme mali ísť ďalej, než čo upravuje súčasné nariadenie. Je tu pravidlo relokácie, ktoré sa inšpirovalo odporúčaním Rady Európy z 12. februára tohto roka Takisto je tam návrh posilniť ustanovenia, ktoré nútia súdy rozhodnúť do šiestich týždňov. Tieto orgány musia mať časovú lehotu na svoju prácu a potom je tam ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že mediácia má byť integrovanou súčasťou rámca nariadenia. V niektorých štátoch to tak už je. Sudcovia predtým, než rozhodujú o návrate, skúmajú aj otázku, či strany sa chcú zúčastniť na mediácii alebo nie. Ďakujem za to, že ste mi povolili ešte trošku dlhšie hovoriť. Ďakujem. Ďakujem, ja sa eh, vyjadrím z perspektívy komisie eh, z generálne pre eh, spravodlivosť. Takže keď sa pozrieme e, e, na nariadenie Brusel 2a e, a vezmeme ho do centrálnej diskusie, všetci vieme, že sa teraz uplatňuje viac než 10 rokov a za posledné roky sa tu zvýšil počet sporov spájajúcich sa s rodinným právom. Vieme, že je veľmi ťažké dosať dispozícii štatistiky, takže veľmi radi si preštudujeme vašu štúdiu. Alebo v svete zvyšujúce sa mobility neprekvapuje, že e, čísla vzrastajú a podľa našej štatistiky 15 miliónov občanov e, žije v inom e, členskom štáte EÚ, než je ich krajina pôvodu a každý rok je prvne 140 tisíc medzinárodných rozvodov v Únii a to e, znamená e, veľkú dôležitosť pre rodiny, ktoré prechádzajú hranicami. Dnešná diskusia je naozaj veľmi reálna pre mnoho ľudí v EÚ. A e, preto je tu veľmi vítané naredenie Brusel 2a Európska komisia minulý e, rok e, predstavila e, svoj plán a v oblasti spravodlivosti a základných práv chcú vychádzať zo teda z desetich prioritných oblastí pre prácu komisie. Um, zvyšuje sa medzinárodná mobilita občanov EÚ a preto je potrebná súdna spolupráca medzi členskými štátmi, treba ju zlepšovať E, krok za krokom, treba vytvárať mosty, ktoré potrebujeme medzi jednotlivými súdnymi systémami, e, treba budovať vzájomnú dôveru, e, uznávanie rozsudkov. Sú to veľmi pekné slova, ale naše skúsenosti z revízie nám hovoria, že sa musíme vlastne poučiť zo skúseností nás všetkých Eh, v srdci tejto súdnej spolupráce je Brusel 2a a je teda veľmi vhodné, že komisia a parlament eh, by mali venovať eh, pozornosť tomu, ako to funguje. A chcem teraz vysvetliť, ako komisia teraz prechádza procesom revízie fungovania nariadenia. Toto je prvá revízia. Chcem využiť prítomnosť expertov aj teda všetkých, eh, ktorí sa zúčastňujú dnešného eh, eh, zasadnutia a chcem sa s vami podeliť o naše predbežné zistenia a zajmajú ma aj vaše myšlienky k tomuto. Chcel by som spomenúť ešte skutočnosť, že minulý apríl komisia vydala prvé zhodnotenie v tejto správe sa spomína, že nariadenie prinieslo e, dôležité plusy pre občanov, ktorí e, sa snažia e, vyriešiť spory v tejto právnej oblasti. Zaoberali sme sa schémou, e, e, schémou e, právnych systémov, riešenia sporov, spolupráce medzi jednotlivými systémami a aj voľným obehom súdnych rozhodnutí. Vypočuli sme si práve niečo o ustanoveniach, o návratoch detí, toto je veľmi dôležité. Cieľom bolo určite teda odrázať, mali by sme sa zaoberať blízko štatistikou. Ja som si pozrel E, dokument pána Fan Luna je veľmi zaujímavý a my samozrejme sa budeme zaberať tým, či tento e, cieľ e, naozaj vychádza z reality. Ale toto je samozrejme vedomé rozhodnutie zákonodárcov, vtedy, kedy sa rodila táto legislatíva. Samozrejme, Eh, my všetci sa oberáme tým, či toto je niečo, čo funguje správne, tak ako by malo. No, na jednej strane tu máme teda eh, plusy a dobré fungovanie Brusel 2A a na druhej strane sme si eh, všimli, že sú tam určite nedostatky, to sa odráža v správe obzvlášť pokiaľ ide o príslušnosť v oblasti Ehm, manželstie a potom už a zrušenie e, exekvatúru. My e, sme si tiež uvedomili dôležitosť e, posilňovania kooperácie medzi ústrednými teda orgánmi členských štátov A otázkou je, či teda tento nástroj funguje dostatočne dobre. Je to e, veľmi e, dôležité v individuálnych prípadoch a pri vymáhaní. E, v správe sa spomína, že otázky vymáhania nefungujú až tak hladko, ako by sme si to želali. Takže keď e, komisia vydala svoju správu, tak isto využila túto príležitosť na to, aby zahájila verejné konzultácie. Tie sa skončili v lete 2014 a my sme dostali dosť významný počet e, ohlasov zo strany občanov, e, právnikov, sudcov, advokátov a získali sme lepší prehľad o tom, ako sa zdá, že táto legislatíva funguje a je to zmiešaný obraz. Máme aj pozitívny feedback, e, celkom isto, pozitívny, pozitívne aspekty e, tu celkovo prevažujú. Vníma sa to ako efektívny, e, dobrý nástroj na riešenie rodinných sporov. Mnohým, mnohí ocenili jasnosť, ktorú toto vnáša do cezhraničných sporov ak e, teda správne e, sa e, uplatňujú tieto mechanizmy. Spomína sa, že sú tiež vhodné na to, aby zabezpečovali rešpektovanie rozhodnutí súdu. Na druhej strane sme sa aj dozvedeli, aké sú tam problémy nekonzistentné dodržiavanie nariadenia v jednotlivých členských štátoch. Často to vychádza z, z nejasnosti samotného nariadenia Napríklad v prípade únosov mnohí e, poukázali na e, ťažkosti pri vynášaní rozsudkov e, v rámci tej 6-týždňovej lehoty. Niektorí sudcovia spomenuli problémy pri teda zaoberaní sa žiadosťami o návrat často povedali, že to môže súvisieť s skutočnosťou, e, e, že je e, tam veľa možných súdov, ktorí sa zaoberajú touto témou, tam to môže obmedzovať kvalitu a rýchlosť, takže špecializácia by možno pomohla. Osobitné súdy, ktoré majú skúsenosti s, tým, s týmito prípadmi. To by naozaj e, zjednodušilo, zefektívnilo e, postupy a zjednodušilo by to e, dodržiavanie tej šestižňovej lehoty. takisto sme sa zaoberali aj vymáhaním rozhodnutia o návrate. veci nie sú až také jednoduché, ako by mali byť. Zaznelo, spomenul to aj pán Fan Lún predo mnou. A v mnohých prípadoch e, tu stojíme pred dlhavými postupmi, čo nemôže byť dobré vtedy, keď e, tým, tým najdôležitejším je práve čas. Preto e, sa komisia rozhodla sústrediť sa práve na tie dôležité oblasti. Nemôžeme vyriešiť E, teda nájsť riešenia pre individuálne prípady pomocou tejto legislatívy, ale môžeme sa poučiť zo e, skúseností z týchto individuálnych prípadov, e, ktoré nám boli dané do pozornosti, aby sme zistili, či sú tam nejaké systém, systemické nedostatky v legislatíve, ktoré by sme mohli ošetriť. A čím sa tu zaoberáme, nie je revolúcia v nariadení, ale uh, Eh, chceme eh, vlastne eh, urobiť evolúciu toho, čo už tu je. Takže aké sú oblasti, ktorými by sme sa mohli zaoberať? Poprvé v oblasti manželstiev možno by sme mohli dať možnosť obom stranám rozhodnúť sa, kto bude rozhodovať o rozvode to by bolo v súlade so širším cieľom v kontexte rozpadu rodín, e, pretože chceme, aby e, obe strany e, komunikovali spolu a našli aj nejaké mierové riešenie. Boli by sme konzistentní aj s inými odporúčaniami v tejto oblasti, ak by sme to navrhli. A potom ďalšia oblasť, keby sme lepšie sa snažili Eh, podporiť vytváranie určitých jednotných kontaktných miest. Súd, by, jeden sú, ktorý by bol príslušný za všetko, aby sme tu nemali jeden, eh, ktorý rozhoduje o rozvode, o eh, majetkových otázkach, jeden, ktorý je, sa zaoberá právami detí a ďalší, ktorý sa zaoberá únosom. Napríklad článok 15 nariadenia, kde sa hovorí o možnosti prenosu e, e, rozhodovania e, z jedného súdu k druhému. Toto nemusí vždy tak hladko fungovať a feedback, ktorý sme dostali, ide práve týmto smerom. Ako som už predtým spomenul, formality exekváta tu ešte stále ostávajú, obzvlášť v prípade otázok zverenia do starostlivosti. Toto môže celý proces veľmi spomaľovať potom tu je otázka dôvery a toho, či posilnenie dôvery a zohľadňovania e, e, e, článku 24 charty je dostatočné. Mali by sme sa zaoberať tou celkovou situáciou. A potom ide aj o vypočutie dieťaťa E, takisto pôjde aj o e, zjednodušenie postupov v prípade vnesených detí. Je to veľmi dôležité. Vypočuli sme to práve pred chvíľou. A potom jedným z aspektov tohto určite je úloha predbežných opatrení. E, týmto by sme sa určite mali zaoberať. A potom je tu otázka vymáhania. To je veľmi dôležitá téma. Veci nefungujú v tejto oblasti až tak dobre, ako by mali. Taký to je určite náš pocit. Vymáhanie e, vychádza z národných postupov, ktoré e, často neobsahujú osobitné opatrenia pre e, rodinné otázky a to môže viesť dlhavým riešeniam v praxi, napríklad v oblasti zverenia do starostlivosti. Týmto by sme sa určite mali zaoberať. A ako som už predtým spomenul, už teda budem končiť Ide o zlepšenie spolupráce medzi eh, zodpovednými orgánmi členských štátov. Eh, musíme sa dobrať tým, či naozaj táto funguje tak dobre, ako by mala. Mali by sme sa e, e, určite zaoberať aj spoluprácou úradov, ktoré sa e, zaoberajú starostlivosťou o deti. A potom 26, umiestnenie detí, tam je tiež viacero otázok, o ktorých sa diskutovalo s českými štátmi koncom minulého roka v rámci európskej súdnej siete. V rámci článku 56 by sme sa určite mali zaoberať aj týmto. Takže, e, ako som už povedal predtým, Junckerová komisia naozaj zdôraznila e, e, význam, ktorý pripisuje spolupráci medzi sudcami a súdmi. Práv v oblasti rodinného práva je naozaj dôležité, aby sme e, plne venovali pozornosť e, tejto práve prebiehajúcej revízii. Práve pripravujeme e, možné návrhy na zmenu nariadenia. Ešte stále je pred nami veľa technickej práce, ktorú musíme vykonať. Musíme dokončiť hodnotiacu štúdiu, štúdiu dopadov a bolo by dobré aj konzultovať skupinu expertov, ako sme to urobili aj v iných prípadoch. Ak e, e, e, teda potom padnú politické rozhodnutia, bude k dispozícii teda aj táto štúdia. A ďakujem vám teda ešte raz za pozornosť. Chcel by som ešte povedať, že je veľmi dôležité dostať váš feedback. Ešte stále sme vo fáze zbierania názorov, takže feedback bude veľmi dôležitý. Ďakujem pekne pán Šoter, pán De Lún, pán Lún. A teraz už otváram diskusiu. Eh, je teraz priestor eh, pre všetkých, aby sa vyjadrili, položili svoje otázky. Vy, pani McGuinness, možno budete reagovať ako prvá. Takže ja len stručne, keďže som hovorila na úvod, som podľa, čo som chcela povedať. Vítam, že komisia je otvorená načúvať a zaoberať sa touto otázkou rozumným spôsobom. Takže možno otázka. Spolupráca medzi ústrednými orgánmi Eh, zlepšila sa alebo zhoršila sa? Aké sú prekážky? Takže spolupráca prebieha veľmi dobre, principiálne a máme veľa veľmi zaangažovaných eh, ľudí na vnútroštátnej úrovni, ktorí skutočne eh, sa snažia tú implementáciu vykonať čo najlepšie. A k tomu, čo povedal pán Van Luns, tak niekedy je tam skôr otázka finančných prostriedkov. Teraz časy nie sú jednoduché, čo sa týka financií a samozrejme, e, pokiaľ máte dostatočné prostriedky, tak to potom vedie aj k účinnosti e, implementácie e, pravidiel. Ale má, je tu veľmi uči, uh, veľká užitočnosť Európskej justičnej uh, siete. Tam sa diskutuje o implementácie pravidiel a máme asi 6 stretnutí za rok a to čoraz viac slúži v podstate ako také fórum, kde môžu prebiehať diskusie ohľadom jednotlivých prípadov, my sme si vyhradili aj čas na bilaterálne stretnutia. No a naposledy sme diskutovali asi o 40 jednotlivých prípadoch takýmto spôsobom a všetkým sa nám to zdá byť veľmi užitočné. Hľadáme tak konkrétne teda problémy, ťažkosti v jednotlivých prípadoch. Samozrejme, e, toto je ťažké robiť mimo kontextu týchto stretnutí, ale určite je to veľmi užitočné. A to si že si zúčastnený. Pani Jár. Ďakujem za slovo. Volám sa Čáky. Zastupujem tu e, skupinu EPP pre e, petície, alebo výboru pety, kolegyňa Mecola pripravila tú otázku, ktorú si bohužiaľ tu nemôže byť, takže ja by som rád predstavil naše stanovisko z pohľadu skúseností výboru pety. My sa zaberáme petíciami týkajúcimi sa detí, ktoré boli e, adoptované v Spojenom kráľovstve bez súhlasu ich rodičov, biologických rodičov. Potom je im vydaný pas, aby cestovali do Spojených arabských emirátov. Máme tam teda týka sa to členských štátov EÚ. No a ten, ktorý spísal petíciu, bol to rodič, dostal teda povolanie na návštevu e, v jednom členskom štáte, ale v druhom už nie v EÚ. No a vo väčšine prípadov Európska komisia neponúkla žiadny opravný prostriedok ani nič neurobila, keďže nebol porušený žiadny zákon EÚ je to vždy prepojené s národnou legislatívou, čo sa týka vydávania cestovných dokumentov a taktiež prípadov, kedy sú deti unášané do štátov, ktoré nie sú signatármi Hadského dohovoru z roku 1980 ohľadom občanskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí tak tam je taktiež problém určitého malého počtu eh, malých členských, eh, členských štátov, ktoré nie sú časťou šengenského priestoru. No a výsledkom je, alebo dôsledkom je potom to, ako si to myslíte, že najlepším, e, najlepšie záujmy dieťaťa nie sú vždy rešpektované. Takže nedávno Európsky e, súdny dvor vydal rozhodnutie ohľadom výnimky z Dublinského nariadenia, kde by sa zaručilo e, na určitý záujem nedoprovádzaných e, maloletých detí. Takže tu sa to týka únosov detí, kde európske pravidlá bojujú proti obchodovaniu s deťmi a za dodržiavanie najlepších záujmov e, detí. Tieto pravidla musia byť dodržiavané v všetkých členských štátoch EÚ aj v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Schengenu. Sú mnohé opatrenia, na ktorých môžeme ďalej pracovať. Poprvé je možné, aby e, e, opatrovníctvo a práva dieťaťa, ktoré boli e, uznané v jednom členskom štáte, boli vykonávané aj v inom. Sú tam určite vnútroštátne modality a e, revízia nariadenia by mala zoštihliť a harmonizovať rôzne e, vnútroštátne modality, tak aby európsky občania mali možnosť, aby ich rozhodnutie z jedného členského štátu bolo uznané v druhom členskom štáte. Po druhém, pri prepracovaní fungovania nariadenia Brusel 2 by Európska komisia mala vziať do úvahy aj všetky body, ktoré nadnesli autory petícií, ktorí sa obrátili na výbor pety e, v súvislosti s prípadmi únosov detí. A ďalej, čo sa týka narastajúcej mobility občanov, toto viedlo k tomu, že vzrastol počet prípadov únosov detí a musíme zaručiť, aby všetky právne e, povinnosti e, e, občanov taktiež sa vzťahovali aj na ostatných, aby to všetko bolo dostupné aj v rodnom jazyku strán. Ďakujem. Ďalej pani Stein z Rakúska. Ďakujem eh, vážni eh, kolegovia, ďakujem srdečne za eh, to veľmi široké spektrum prezentácií, o ktorých ste dnes v pobede hovorili. A len stručne k téme mediácie v oblasti rodino právnych konaní a záležitostí by som sa niečo opýtať. Takže hovorili ste o záväznosti výsledku tej úspešnej mediácie. My v Rakúsku samozrejme taktiež hovoríme o e, mediácii, predovšetkým teda v oblasti rodinného práva, aby sa dosiahli dobré výsledky. Mňa by zaujímalo, ako vy, pán Lubodopulos, ale ostatní kolegovia, ako vidíte túto závis, e, záväznosť v porovnaní so súdnym konaním, pretože tam potom dospejú v nejakej dohode alebo zmluve, musí to e, súd ešte E, potvrdiť, alebo v podstate už je to záväzné. Takže e, to by ma zaujímalo. Sú, je tam aj nejaká, je to napadnutelné, je tam nejaká možno lehota na premyslenie, pretože my v Rakúsku samozrejme máme medíciu e, ako dobrovoľné konanie, sú tam ale aj určité náklady. Mediácia nie je zadarmo. Mm, takže veľa rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť, ale čo sa týka Mm, takých týchto e, mm, konaní vždy je treba mať dobrý prístup e, k, súd, e, k, takto, k právu. Takže ako to vyzerá v ostatných členských štátoch, by ma zaujímalo. Ďakujem, ďakujem za vaše otázky. Takže čo sa týka vykonateľnosti výsledku alebo dohody, ktorá vyplynula z mediácie, tak ako som už povedal, Európska smernica z roku 2008, číslo 52, táto smernica bola implementovaná vo všetkých členských štátoch EÚ, takže každý členský štát našiel určitý spôsob, ako zaručiť, že ten výsledok mediácie bude vykonateľný. No, ja môžem povedať, pohovoriť o Grécku, ako to vyzerá tam. Takže výsledok mediácie tá dohoda, ktorú dosiahli obe strany sporu, tá putuje e, do rúk e, tajomníka súdu, potom tomu sa musí dať na svoju, e, svoju pečať aj sudca a potom to prebieha podľa európskej legislatívy. No a európska legislatíva podľa tejto smernice rozhoduje o tom, ako sa to vykoná v rúci členských štátoch. Čo týka nákladov, tak to je samozrejme problém, pretože niektoré ústredné orgány podporujú mediáciu, ale vždy sú tam peniaze, tam otázka peniazy. Pokiaľ si strany môžu dovoliť finančne mediáciu, tak si ju zaplatia. Pokiaľ nie, tak štát im môže poskytnúť finančnú podporu alebo nie. No pripúšťam, že často je to skutočne problém pre jednotlivé strany. A, takže to vždy závisí na konkrétnom súdnom e, systéme. Viem, že v niektorých členských štátoch existuje finančná podpora pre mediáciu v napríklad štáte to neexistuje, takže mm, je to niečo, kde by malo padnúť nejaké konkrétne rozhodnutie, to áno. Takže mm, myslím, že som sa vyjadril k tej otázke. Možno som na niečo ešte zabudol. Dobre. Takže ešte... Áno, ešte by som chcela niečo dodať, pretože tá e, prezentácia výboru pre petície. My sa zaoberáme, e, tak, zaoberáme konkrétnymi petíciami, e, sú tam konkrétne otázky členských štátov ohľadom toho, ako riešia eh, situáciu v súvislosti s rozvodom, ale aj napríklad opatrovníctvom detí a sú komplikované otázky pre výbor PETY, ale sú tu skutočné prípady, sú tam skutočné prípady v členských štátoch a vracia sa k nám stále pár prípadov a nám by pomohla, aby ste nás trochu navídli, aby ste nám poradili. Viem, že komisia taktiež sa do niektorých z tých prípadov zapojila, pretože áno, tá kompetencia je na pleciach členských štátov a občania nechápu, že sme všetci v EÚ a že sú tam vzťahy ešte medzi EÚ a členskými štátmi, takže by nám pomohlo určité poradenstvo z vašej strany. Pán eh, Šoter a potom Najprv pán Šotér. Dobre, viem, že som vám dal asi iba čiastočnú odpoveď. Myslel som na veľa vecí naraz a asi som ich nepovedal všetky. Ja som chcel povedať toľko, že samozrejme, že máme takú skúsenosť, dostávame veľa listov na komisii a vidíme, že vy europoslanci, taktiež máte mnoho žiadostí od, naš, od vašich voličov a my tie prípady taktiež zblízka sledujeme. Teraz nebudem hovoriť o žiadnom konkrétnom prípade, ale niektoré tie prípady nespadajú do e, našej, do rozsahu našej posobnosti. Sú tam jednotlivci, ktorí sú v veľmi ťažkej situácii a je ťažké pre nich niekedy pochopiť a niekedy to nechcú chápať, pretože oni hľadajú niekoho, kto im pomôže, kto im nájde nejaké riešenia. To sú ťažké prípady. Takže áno, máme takú didaktickú misiu, musíme stále všetkým vysvetľovať, kedy sa aplikuje európske právo a kedy nie. Takže to robíme stále, nie je to jednoduché. Čo sa týka spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, v rámci tej e, siete, tak tá sieť funguje na, tam, kde platí európske právo, európska legislatíva. Áno, sú to pre vás samozrejme komplikované prípady, takže akokoľvek by sme vám mohli pomôcť a aj výboru pre petície, tak aby sme mohli byť skutočne napomocní, aby sme to jasne vysvetli, tak sa posnažíme, ale niekedy je to tak, že to jednoducho nespadá do, alebo nespadá to pod európske právo a my nemôžeme pomáhať jednotlivcom tak, e, že im budeme tvrdiť, že to tak nie je. Ďakujem. Chcela by som tiež dodať, že naša štúdia robila komparatívnu analýzu, v rámci ktorej sme skúmali, ako ústredné orgány pracujú. A je určite pravdou, že dostupnosť zdrojov má vplyv na to všetko. Na strane 50 našej štúdie nájdete graf, ktorý hovorí, že Anglicko a Wales – majú e, vysoké percento žiadostí a to sa nedá vysvetliť iba demografi- demografickými dôvodmi. Takže keď sa pozrieme na ústredné orgány Anglicka a Walesu, e, vidíme, že majú dobrý výkon, pretože majú aj dosť zdrojov. Pokiaľ ide o iné ústredné orgány, od nich sme mali ťažkosti získať aj údaje. Bolo komplikované vlastne nájsť kontakt na nejakú osobu, ktorá e, sa s nami mohla rozprávať. Preto si myslím, že v Európe je e, situácia nevyvážená, nevyvážená v tomto ohľade. Okay. So I would like to thank uh, all. May I add something? Môžem ešte niečo dodať? Bude to trvať len niekoľko sekúnd. Chcem odpovedať aj na otázku pani Stejnaka, či mediácia má byť povinná alebo nie. E, tento typ mediácie nie je E, povinný. Smernica hovorí o tom, že sudcovia môžu prizvať strany e, k mediácii, môžu ich vyzvať. V niektorých e, štátoch to sudcovia robia, ale nie je to povinné. Tento typ mediácie nie je povinný pre tento typ sporov. Zatiaľ nie. Ja mám ešte jednu otázku, hovorí predsednička. ak bude mediácia povinná, bude to dobré riešenie alebo zlé? Podľa môjho osobného názoru v týchto typoch sporov by nebolo dobré, keby mediácia bola povinná. Dobre, to bola jasná odpoveď. Ďakujem. Tým sa dostávame na koniec prvej časti prvého panelu tohto popoludnia môžeme teraz prejsť na ďalšiu e, časť. Tam slovo profesorovi Paulovi Lagardovi z Univerzity Paríž 1 a bude hovoriť o právnej úprave používania mien. Je potrebné prijať právne predpisy v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem. Som veľmi rád, je pre mňa veľkou cťou, že ma Európsky parlament pozval a že môžem hovoriť o tom, či by bolo dobré mať európsku legislatívu v oblasti mien. Najskôr chcem povedať, prečo tento problém vlastne existuje, aké sú dôvody a aké sú možné prostriedky nápravy. Takže prečo tento problém vlastne existuje? Uvedomujeme si už niekoľko rokov, že veľa európskych občanov chcú sa pohybovať voľne po Európe a e, právo na voľný pohyb im vlastne marí to, že v krajine určenia, kam e, prídu, musia mať odlišné meno od toho, ktoré dostali v štáte pôvodu. Napríklad francúzsko-nemecký pár, žena je francúzska a muž je Nemec a ich obvyklý pobyt je v Nemecku. Manžel, manželia sú teda zosobašení a podľa nemeckého práva si zvolia e, spoločné manželské meno a väčšinou to je teda meno manžela. Toto je teda meno oboch manželov teraz. Je tu nejaký problém? Myslím, že ženy v sále sú trošku pre, prekvapené, keď počuli, že ste povedali, že zvyčajne je to um, meno, meno manžela. Rečník hovorí, a v tom príklade, ktorý uvádzam, to bolo vlastne, bola to voľba tých manželov. Podľa nemeckého e, práva žena stráca svoje meno za slobodná a nesie to meno, ktoré si zvolila, ale podľa francúzského práva si počas manželstva žena e, ponecháva svoje meno. Dúfam, že ste spokojná, pani predsednička. A ďalší príklad z judikatúry súdneho dvora je to e, známy prípad Grunkin Pol. A tam nemecké dieťa, žijúce v Dánsku s rodičmi, ktorí tam mali obvyklý pobyt, pri narodení vlastne od dánskych orgánov dostalo dvojité meno, zložené vlastne z mena otca a priezviska e, matky. A keď toto e, chceli zapísať do matriky v Nemecku, tak e, Nemecko namietalo, že dieťa v Nemecku môže mať iba jedno priezvisko, nie dve priezviska. A tieto problémy sú e, veľmi nepríjemné pre európskych občanov a Európsky súdny dvor už e, opakovane povedal, že tento problém je treba odstrániť a to tak, e, a to z toho dôvodu, pretože to prináša veľké nepríjemnosti pre dotknuté osoby, osobné aj pracovné. Preto je potrebné odstrániť akékoľvek pochybnosti aj o totožnosti osôb, ktoré vyplývajú z, tejto, z tohto odlišného používania priezvisk. Takže e, problémom je v podstate, že národné e, zákony o používaní priezvisk sú veľmi odlišné. Najprv hmotné, hmotnoprávne e, predpisy občianských zákonníkov sú veľmi odlišné. Pri narodení dieťa v niektorých štátoch dostáva jedno priezvisko, ale e, môže to byť priezvisko otca, môže to byť priezvisko matky, môže to byť spoločné manželské priezvisko rodičov. V niektorých iných štátoch dieťa ale dostáva dve priezviská, zložené z priezvisk svojich rodičov. A je potrebné ešte dodať, že rodičia niektorí, niekedy v niektorých štátoch majú aj e, veľkú rozhodovaciu právomoc, keď si, keď si zvolia priezvisku dieťaťa. A pokiaľ ide o sobáše, to je niečo podobné. Ehm, je tu otázka, v, v ktorom členskom štáte pri sobáši e, si e, manželia volia svoje priezvisko, či si spájajú svoje priezvisko, či si pridávajú k svojmu priezvisku priezvisko partnera. A v každom členskom štáte je to iné a e, potom vlastne to vedie k takým príkladom, ako som spomínal. Sú tu odlišnosti aj v oblasti medzinárodného súkromného práva E, priezvisko je e, spojené s osobným stavom a vieme, že veľká časť členských štátov osobný stav e, viaže na národné právo štátu pôvodu osoby, ale v niektorých iných štátoch sa to viaže na právo obvyklého miesta pobytu alebo na právo štátu domicilu. V prípade Gunkimpol tento rozdiel bol naozaj e, veľký, výrazný, pretože Dáni dávajú dieťaťu priezvisko podľa občianského práva Dánska, čiže rešpektujú len dánske pravidlo v prípade kolízie práv a čiže vždy e, vyhráva to dánske právo, ale aj nemecký pohľad bol odôvodnený. Žiadali aplikovanie nemeckého práva, pretože tu kolízným pravidlom pre výber priezviska podľa Nemecka je nemecké právo. No a ako vyriešiť túto situáciu tak, aby európsky občania už nemali problémy s priezviskami, keď vykonávajú vlastne svoje právo na voľný pohyb v EU. Musíme tu rozlišovať Mm. zásah zo strany Európskej e, strany v oblasti hmotného práva. To by už zasahovalo do subsidiarity, pretože aj tradícia používania priezvisk má korenie e, v národných tradíciách, v histórii, v kultúri, v presvedčeniach a tá odlišnosť používaní priezvisk je odzrkadlením toho, aké odlišné sú národy. Avšak e, sloboda členských štátov je predsa len trochu obmedzená, tak ako o tom hovoria judikatúra Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva, pretože tu existuje povinnosť zároveň nediskriminovať ľudí a rešpektovať súkromný život, čiže e, nesmieme prekračovať určité hranice. Zároveň je naozaj No, alebo bolo by dobre, keby sme toto riešili prostredníctvom medzinárodného súkromného práva. A v tejto oblasti sú tu dve možnosti, ako by Európska únia mohla prijať legislatívu. E, poprvé, e, zjednotila by pravidlá konfliktu e, právnych predpisov a to by mohlo viesť k tomu, že vo všetkých štátoch únie priezvisko by sa potom pridelovalo dieťaťu podľa jednotného pravidla alebo potom je tu druhá alternatíva, vypracovať pravidla uznávania v členských štátoch, aby sa uznávali priezviska, ktoré boli pridelené v inom členskom štáte. V tej poznámke, ktorá bola rozdaná, navrhujem, aby sme prioritne ehm, vypracovali tie pravidla uznávania a prípadnú unifikáciu e, pravidiel na európskej úrovni by sme mali odložiť na neskôr Nechcem tým povedať, že som proti tomu, aby sme harmonizovali kolízne normy, ale myslím si, že výhoda takéhoto postupu by bola veľmi obmedzená. Opäť sa vrátim k tomu príkladu francúzsko-nemeckého páru. Ten fakt, že žena si ponecháva e, svoje meno podľa francúzského práva a podľa nemeckého práva stráca svoje e, pôvodné meno a musí si vziať meno e, manžela. Toto nemôže byť samo o sebe prekážkou voľného pohybu osôb. Ani nie je. Ale prekážkou voľného pohybu osôb je to, že priezvisko, ktoré žena dostala v Nemecku, nebude uznané vo Francúzsku. V tom prípade e, Gunkin Paul nešlo ani tak o odlišnosť občianského práva medzi Dánskom a Nemeckom. Toto nebola prekážka voľného pohybu. Nie. Bol, prekážkou bolo to, že nemecké orgány odmietli, odmietli priezvisko, ktoré dieťaťu vlastne pridelilo automaticky Dánsko. Podľa mňa ale e, by sme mali ísť teda tou cestou, aby sme mali nejaké spoločné pravidla. Holandská legislatíva v roku 2011 prijala zákon, kde je veľmi e, podrobný článok o uznávaní priezvisk a to je podľa mňa e, veľmi dobrý zákon. V ďalšej časti môjho dokumentu takisto píšem o tom, že uznávanie by sa malo týkať nielen uznávania priezviska, ale aj e, zmeny priezviska, napríklad v prípade sobáša, v prípade zmeny osobného stavu alebo v prípade rozhodnutia verejného orgánu. Domnievam sa, že uznávanie by malo pokrývať aj priezviska, ktoré boli pridelené európskemu občanovi v treťom štáte. V každom prípade od okamihu, kedy európsky občan treťom štáte dostal priezvisko, tak keď toto priezvisko bude uznané v jednom členskom štáte a keď to bolo zapísané do nejakého oficiálneho registra tohto členského štátu, tak v tomto okamihu toto priezvisko e, by sa malo stať existujúcim e, priezviskom v Európskej únii a mali by to uznať všetky členské štáty. Je tu jedna zložitá otázka ešte. Či by sme mali uznávanie mien podriadiť e, existencii nejakého kolízneho kritéria, čiže prepojenie na o, miesto obvyklého pobytu alebo členský štát pôvodu alebo štát, ktorý pridelil to priezvisko. Samozrejme, mohli by sme veľa e, diskutovať o tejto dôležitej otázke, ale ja zatiaľ nenavrhujem takúto podmienku naviazania. Ja si myslím, že Európska únia naozaj potrebuje uznávanie priezvisk a je to aj v záujme verejného poriadku. A keď dáme takúto podmienku, tak orgány, pred e, ktorými sa budú používať priezviska pridelené v inom členskom štáte, budú musieť robiť overenia a tie overenia nie sú veľmi užitočné a budú vlastne e, robiť časové prieťahy a e, to uznávanie priezvisk by potom, keby existovalo to kolízne kritérium, naozaj trvalo veľmi dlho a bola by to prekažka voľného pohybu osôb. Komisia predložila návrh v roku 2013 v apríli, dnes predpoludním, E, sa o ňom hovorilo. Tento návrh chce zjednodušiť akceptáciu e, a uznávanie určitých e, verejných listín a verejných dokumentov v EÚ, ale mimo rozsahu pôsobnosti tohto návrhu ostávajú obsahy obsahy verejných dokumentov iných členských štátov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán profesor, za túto zaujímavú prezentáciu. Vaša téma ma najskôr trochu prekvapila, ale teraz e, chápem, že je to naozaj dôležitá téma. Chce niekto položiť nejakú otázku? Nech sa páči. Pán Klensi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Toto bola veľmi zaujímavá prezentácia, veľmi sa mi páčila a keď som si čítal dokument, zistil som, že to nie je žiadna, žiadna referencia na anglosaský právny systém. V Škótsku bežná prax je taká, že žena má voľbu vždy môže si zvoliť, či prevezme manželové priezvisko, alebo či si ponecha svoje priezvisko za Slobodná a toto je reflektované aj v dokumentoch, ktoré napríklad osvedčujú prevod majetku. Čiže uh, vydatá žena môže vystupovať pod menom Mrs. Jones alebo Smith. Je tam teda táto alternatíva. Chcem vedieť od vás, pán profesor, eh, či ste skúmali systémy, právne systémy common law a tú otázku priezvisk. Mm, pretože toto nie je vo vašom dokumente v štúdii, ale možno, že máte o tom predstavu. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ja sa musím ospravedlniť. V skutočnosti som to možno nespomenul, e, explicitne nemáme problémy e, so štátmi, kde je common law, pretože tieto štáty sú veľmi ústupčivé a nerobia nikdy problémy e, pri uznávaní priezvisk. Mal som s tým skúsenosti v Medzinárodnom výbore pre osobný stav, kde sme vypracovali viacero dohovorov o priezviskách a delegácie Írska a Spojeného kráľovstva, najmä Spojeného kráľovstva, vždy hovorili, že pre, e, pre nich je to veľmi zaujímavá otázka, ale je to otázka čiste kontinentálna, ktorá sa týka iba európskeho kontinentu. Ďakujem. To len ukazuje, že existujú aj jednoduché veci v Spojenom kráľovstve a Írsku. Áno, e, ak môžem niečo dodať, bolo by veľmi dobré, keby všetky členské štáty Európskej únie boli také liberálne e, v tejto téme ako Spojené kráľovstvo. A bolo by vynikajúce, keby e, akceptovali akúkoľvek, e, akékoľvek uznávanie, bez akýchkoľvek hraníc, uznávanie priezvisk v Európskej únii. Bolo by to veľmi výhodné. Predsednička, už nevidím žiadne ďalšie požiadavky o mm, slovo, takže do 16. 16.30 môžeme prerušiť. Prepačte, do 16.20 prerušíme tento diskusný panel a potom začneme e, tou treťou časťou. Oui, c'est incroyable que l'école.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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Uh, we have to finish at, eight, at o'clock. Because... Musíme pokračovať, pretože je potrebné, aby sme skončili do 18. kvôli tlmočeniu, takže chceme využiť e, náš čas. Navrhujem, aby sme e, skončili a aby som uviedla túto tretiu časť nášho dnešného workshopu, by som chcela uviesť E, teda privítať medzi nami pána Harna Šepla, profesora hospodárskeho práva na Bruselskej škole medzinárodných štúdií Univerzity v Kentu e, v Bruseli. Takže nech sa páči, pán Šepel, máte slovo a dúfajme teda, že e, posluchači začnú počúvať. Ďakujem, budem kričať, možno to pomôže. Ďakujem za slovo, ďakujem za pozvanie. Je to pre mňa cťou, že tu môžem byť The brief I was given is trošku sa zdráhal, keďže e, vlastne išlo o medzinárodné právo súkromné, keďže ja som medzinárodný e, právnik. budem sa e, zaoberať teda tým rozlišením medzinárodného práva súkromného z dvoch pohľadov. Na jednej strane Budeme sa zaoberať zvyšovaním e, významnosti e, jednotlivých aktérov v globálnom riadení a potom aj e, spôsobom riadenia, teda riešenia sporov medzi jednotlivými medzinárodnými právnymi systémami. V mojom dokumente diskutujem dva súkromné sú právne režimy. Jeden sa týka medzinárodných e, štandardov, napríklad o kvalitu a bezpečnosť a e, potom je tam režim e, arbitráže. Oba majú veľký vplyv na globálnu ekonomiku a zaoberajúcu sa. Importantly, both of these exercise their duties. Ide o e, teda otázky e, delegovania zo strany zmluv VTO, TPT, e, hovorí o medzinárodných štandardoch pri príprave technických nariadení a ich príjmaní. Potom sa tam hovorí o riešení sporov, na medzinárodnej úrovni. E, v oboch prípadoch medzinárodné právo je e, privatizované a je a vystávajú tu mnohé otázky konfliktu medzi jednotlivými právnymi systémami a interakcie medzi nimi. Takže v prvom rade argument, ktorý by som chcel prostrieť, je zrejmy e, legitímne, fun- legitímne fungovanie globálneho riadenia súvisí s týmito otázkami. E, je treba ich aj od, e, ochraniť e, od politickej, politickej, politického vplyvu disciplína medzinárodného práva súkromného je veľmi dôležitá. National standards. Um, veľká e, časť e, mnohých štandardov, ktoré riadia globálnu ekonomiku, sú stanovené e, súkromnými asociáciami a súkromnými aktérmi. Majú prekvapivo robustné jadro požiadaviek. Manuály týchto združení sú veľmi obsiahlé Eh, obsahujú mnohé postupy a bez pochyby toto eh, vychádza z eh, zákonného vzájomného uznávania. A potom je tam ešte aj otázka štatútu práva. Je tam potom aj legislatívny proces in the European Union when the Commission endorses international. Or these standards are treated as mere facts. Problém samozrejme je, že nemôžete mať až také e, požiadavky súdce vzťahujúce sa na fakty e, a už vôbec teda právne fakty. VTO v určitom bode e, spomenula prípad e, súvisiaci s Európskou úniou a teda EÚ dala e, na súd kvôli e, teda jednému prípadu súvisiacemu so sardinkami. Európska únia hovorila, že jej štandard sa nemá vnímať ako medzinárodný štandard teda podľa VTO, pretože sa o ňom nehlasovalo v rámci systému koncenzu. Eh, tento sa hlasoval eh, v jeden piatok popoludne v Ríme, kedy tam väčšina ľudia nebola prítomná a tento štandard sa prijal bez eh, tých obvyklých požiadaviek. A v tom bode apelačný orgán zamietol tento argument. Medzinárodný štandard je štandard prijatý medzinárodnou organizáciou a požiadavky na jeho prijatie, procedurálna integrita celého procesu E, musia byť nejako nesporné. E, uvedomovali si tu problém. E, spomenulo sa, že závery by ale nemali nejako ovplyvniť vnútorné požiadavky, ktoré si môžu pre seba stanovovať jednotlivé organizácie, ktoré takéto štandardy vytvárajú. Inými slovami, TBT e, e, si nevyžaduje e, vlastne konsenzus medzinárodnou komunitou pri stanovení štandardov, ale to by nemalo byť interpretované tak, že by nemal si žiadať naozaj nejaké súhlasy. To by sme nemali byť, my by sme o tom nemali rozhodovať. prednedávnom eh, v eh, spore eh, medzi USA a Mexiko o tuniakoch. Opäť sa táto téma stala aktuálnou. Výbor ECBT povedal, že si to vyžaduje teda takéto typy rozhodovania, vyžaduje konsenzus. No a potom tu máme e, tzv. dodatočné e, dohody e, podľa viedenských zmluv. O čo teraz ide je, že VTO deleguje právomoci medzinárodným organizačným organizáciám a malo by to ísť ruka v ruke s určitými požiadavkami procedurálnych postupov. Takže to je krok vpred. A teraz e, prejdem rýchlo k druhému prípadu. Bude sa budeme zaoberať arbitrážou. Za podmienok ekonomickej globalizácie e, e, sa zvyšujú transakcie medzi neznámymi stranami a medzinárodná komer, obchodná arbitráž veľmi vzrástla. a sa to byť logické. Čo je menej e, zrejmé je, že aj teda arbitraž v oblasti investícií sa značne zvýšila. V 90. rokoch e, explodovali bilaterálne investičné e, zmluvy a teda s tým súvisel aj nárast prípadov, ktoré sa dostali na súd toto si, e, pre, e, pre, tieto postupy si e, prepožičiavajú postupy z komerčnej arbitráže, ale uplatňujú verejné medzinárodné právo súkromné, ale neuplatňujú niektoré aspekty tak ako komerčné obchodná, obchodná arbitráž. Takže malo sa to vnímať ako súčasť verejného práva a tu teraz nebudem hodnotiť e, tento režim, ale chcel by som diskutovať jednu osobitnú otázku, ktorá súvisí s interakciou týchto opatrení s inými právnymi e, súdnymi poriadkami. Takže investičné e, zmluvy sa zaoberajú, obsahujú štandardy nediskriminácie, absolútne štandardy, normu e, nevy e, e, ňatia z vlastníctva, nevyvlastnenia. A samozrejme treba mať na zreteli medzinárodné práva, keď sa, keď sa menilo e, medzinárodné investičné právo, e, veci sa e, takisto novelizovali a je to teraz na štátoch, aby zabezpečili stabilnú, stabilný právny obchodný rámec. A toto vedie k situácii, kedy investičné súdy sa zaoberajú prípadmi zahraničných investorov, ktoré, ktoré sú to teda prípady, e, ktoré by sa vôbec nekonali v prípade domácich investorov. A súdy teda majú uh, hájiť uh, otázky uh, podobné ako v prípade jednotlivých uh, strán v politickom procese. Je teda treba chrániť uh, outsiderov, ktorí nemajú uh, E, vlastne možnosť ochrany zo strany vlády. Tento argument sa obmedzuje na e, teda ochranu e, majetkových práv investorov a potom na druhej strane práv štátov príjmať legislatívu. Na druhej strane sa to posúva až oveľa ďalej. Máme tu prípad Jukosu, súd v tomto prípade mal e, vysvetľovať dosť e, zložité e, okolnosti. Prípad sa dostal na Európsky súd pre ľudské práva a na tento napokon prijal, že nešlo k poru- o porušenie článku 1, protokol 1, teda majetkové pláva. Pre, preto bolo treba vysvetliť, prečo tieto práva zachádzajú ďalej než ľudské práva pri ochrane Eh, majetkových práv cudzincov a v eh, Kasare sa dospelo eh, k rozhodnutiu, že teda ide o minimálne práva, na ktoré majú investori teda nárok a zmluvy o ochrane investorov obsahujú mm, teda do, doložky osobitne o ochrane cudzincov. Takže dáva zmysel, aby teda nástroj tohto druhého typu nebol v riedení eh, Toto je samozrejme veľmi eh, zvláštne rozhodnutie veľmi významného eh, súdu. Hovorí sa tu teda o štandardoch okrem ktoré by mali byť vysoké, vyššie než E, teda tie medzinárodne e, prijaté e, zákony súvisiace s ľudskými právami. Prosím, mohli by ste ukončiť váš príspevok? Áno, už som na konci. Treba akceptovať, že nejaký zahraničný štát má byť zodpovedný za určité e, e, prípady, ktoré by vlastne neboli e, ktoré nejako nesúvisia s medzinárodnou ochranou ľudských práv. A treba samozrejme tu zabezpečiť ochranu od nejakej politickej interferencie. Takáto autonómia nejako nepomáha arbitrážnemu právu ani právu jednotlivých zainteresovaných e, štátov. Ďakujem. Uh, now I would like to welcome... Ďakujeme. Takže vítam pána Pavla Corteza z Univerzity v Lestri, aby nám predstavil ďalšiu, e, ďalšiu tému, to sú veci z nízkohodnotou sporu. Ďakujem. Je to naozaj privilegium pre mňa sa tu takto e, môcť pre vás predstúpiť a hovoriť o e, kom, návrhu komisie v tejto súvislosti, v súvislosti so spormi s nízkou hodnotou. Tento postup, to je také občné alebo dobrovoľné konanie pre takéto e, spory, týka sa to teraz sporov s hodnotou e, menej než 2000 eur, a je to e, postup, kde súdca výnimočných okolností môže požiadať o, na základe svojho nálezu o e, vypočutie, je tam veľmi krátka lehota e, strany, nemusia mať právneho zástupcu, aj keď asi tretina z nich si vyberie právneho zastupcu. Hlavnou výhodou tohto eh, konania, ktoré, môžete, eh, ktoré sa môže konať vo všetkých členských štátoch EÚ, je, že v podstate rozhodnutie je vykonateľné bez eh, doložky o vykonateľnosti v krajine, kde teda má byť vykonané. Tento postup je účinnejší než vnútroštátne postupy, ktoré sa zaob, zaob, zaoberá sa väčšinou cezhraničnými prípadmi v praxi, ale sa nevyžiaľ príliš často. Asi len 100 prípadov na členský štát, asi 3000 za rok v celej EÚ. No a komisia e, vykonala alebo zadala veľa štúdií aby mohla vypracovať návrh, ktorý by riešil konkrétne problémy predovšetkým, prečo sa nevyužíva tento postup. No a identifikovala tri hlavné e, prekážky, takže nedostatok e, znalostí, informácií podľa štúdie európskych spotrebiteľských e, centier. Asi iba 12 európskych občanov vie o tejto možnosti a 53 sudcov a iných zamestnancov súdu taktiež nevedia, že existuje tak, takýto postup, takáto možnosť. A tí, ktorí vedia, že to existuje, tak nepoznajú detaily. A často sú tam napríklad neprimerané náklady na, vzhľadom na nízku hodnotu e, sporu, taktiež rôzne súdne e, náklady, alebo sú tam trovy. Takže nebola vykonaná jasná analýza toho, pre koho bude mať prínos, ten, prínos tento postup. Najprv to mali byť spotrebitelia, európske občania aj podniky, ale v praxi sú to väčšinou len podniky alebo veľmi vzdelaní ľudia, ktorí vedia, že existuje takýto postup. Je veľmi málo. A tomu svedčia to, že táto štúdia Deloitu tvrdí, že je problém teda s vykonateľnosťou alebo vmahateľnosťou, ktoré to vykonanie je vždy na základe vnútroštátneho práva. Takže pokiaľ by spotrebitelia využívali tento postup, tak by sa dostali do problému, pretože spotrebitelia v podstate sa obracajú vo väčšinu na svoje miestne súdy a pokiaľ by to chceli vykonať v inom štáte, tak by to muselo byť v inom jazyku a v rámci iného vnútroštátneho konania. Takže v podstate e, európske spotrebiteľské centra to neodporúčajú e, spotrebiteľom a štú, ich štúdia ukázala, že hlavnou komplikáciou pre využívanie spotrebiteľmi tohto e, postupu je v podstate to e, vykonanie. Takže problém vykonania komisia prišla s mnohými návrhmi, ktoré boli 19. novembra 2013 publikované, väčšinou teda ich verejnosť uvítala, ale je tu problém teda v súvislosti s umožnením toho vykonania rozhodnutia. No a jeden z návrhov komisie je zmeniť európsky platobný príkaz, aby sa to uľahčilo chcela, aby sa to zapadlo do tej e, schémy týchto sporov. Mal, tá prahová hodnota mala byť zvyšená z 2000 na 10 tisíc eur to by možno pomohlo. Niektoré štúdie hovoria, že pokiaľ máte napríklad e, žalobu a žalujete o asi o 5000 eur, tak v podstate zaplatí toľko, ako keby e, tá žaloba alebo 5 tisíc, alebo 10 tisíc, tam je to veľmi podobné, e, koľko vás to stojí. Takže Ďalej ďalšie odporúčanie využívať elektronickú komunikáciu, predovšetkým čo týka ústnych vypočutí pre platbu e, súdnych poplatkov a myslím si, že treba zdôrazniť aj to, že keďže tento postup je dostupný na väčšine miestnych súdoch, súdov e, väčšine členských štátov, tak pre súdy bolo nakladovo oveľa účinnejšie, pokiaľ by tam bol jeden súd, ktorý by centralizoval využívanie technológie administratívny v súvislosti s takýmito, e, s takýmito prípadmi, aby to bolo aj ako nakladovo účinnejšie. No a vieme, že sú tam teda určité kontroverzné aspekty. Bolo by dobré tie poplatky súdne taktiež eh, ohraničiť z vrchu, aby to bolo napríklad 10 takže pokiaľ by ste niekoho 10 tisíc eur, tak by ste v podstate museli zaplatiť e, tisíc eur, to je 10 to by bolo dosť veľa. Takže ja by som navrhoval, aby pokiaľ to bude viac než 2000 eur hodnota toho sporu, tak by ten súdny poplatok mal klesnúť na 5 a taktiež ďalej preklad, e, výkona, preklad rozhodnutia, ktoré sa má vykonať tak e, by to malo byť len to rozhodnutie, nie úplne ten celý dlhý formulár. Ďalej, ďalšie odporúčanie. Pokiaľ sa neobjasní, že pomoc bola poskytnutá jednotlivcovi, ktorý chce vykonať rozhodnutia v inom členskom štáte, tak predovšetkým by sa mali sažiť situáciu, kedy strany e, sa budú snažiť o vypočutie, o dohodu. Myslím si, že väčšina tých odporúčaní bola komisiou implementovaná. ale majú byť ešte doplnené. Takže poprvé preto, aby sa umožnilo alebo uľahčilo vykonávanie. Takže nie len informovať používateľov o tom, ktorá webová stránka alebo ktorý orgán je zodpovedný za vykonanie, ale keďže vykonanie prebehne v inom, väčšinom v inom jazyku a sú tam iné postupy, tak taktiež by malo byť mali byť predlčené informácie ohľadom právneho zástupcu pre tú stranu, ktorá potrebuje právne zastupcu, predovšetkým teda to sú spotrebitelia, ktorí chcú, aby to rozhodnutie sa vykonalo v jednom členskom štáte. Moje ďalšie veľké odporúčanie je, že sa ešte dostatočne neriešila nedostatok, nedostatok eh, kampania alebo osvety eh, ohľadom týchto sporov s nízkou hodnotou. Predovšetkým teda, pokiaľ tieto postupy e, budú úspešné, tak je treba e, vytvárať e, kanály medzi teda týmto, týmito postupmi a potom príslušnými prílohami do januára 2016 bude existovať platform, európska platforma pre riešenie sporov, ktorá bude riešiť e, stiažnosti e, spotrebiteľov v súvislosti s elektronickým obchodom. No a pokiaľ tieto spory sa tam nebudú dať doriešiť, tak strany to budú môcť potom riešiť prostredstvom postupu vo veciach s nízkohodnotou sporu. No a pokiaľ potom ten e, žalobca vyplní e, dokumenty, mal by tam mať aj napísať, či sa už pokúsil využiť tú platformu ADR, alebo či teraz sa pokúsil o nejakú mediáciu. Máme mnohé krajiny, ako napríklad e, Wales, Anglicko, Írsko, tak majú domáce postupujú veciati skoro to sporu, majú tam e, príslušné schémy, takže v podstate mediátor často s tými stranami sporu hovorí po telefóne. Je to taká e, telefónna mediácia a podstate zavolajú zo súdu, povedia, dobre, máte napadlo vypočutie na tento a tento deň, vtedy tam by tam mohol prísť sudca. E, zaujímalo by je také riešenie, že by sa, to, e, že by sa dospelo k zmieru ešte pred týmto dátumom toho vypočutia. No a toto samozrejme sa netýka cezhraničných sporov, a myslím si, že nariadenie by bolo dobrým miestom, kde by sa vytvoril priestor aj pre takéto riešenie e, cezhraničných sporov. Takže európsky spotrebitelia by mohli taktiež tam nájsť podporu aj čo týka nejakých jazykových problémov. Takže môžem sa vás môžem spožiadať, aby ste dospeli teda k záveru svojej prezentácie, prvšia predsednička. Takže na záver by som chcela zdôrazniť. Vy všetci, že vieme, že ADR, že to alternatívne riešenie sporov, že to nie je absolútne univerzálne, ale určite je to nákladovo účinnejšie, je to rýchlejšie a majú vysokú mieru spokojnosti e, e, používateľov a skutočne to slúži potrebám vnútorného trhu, zvyšuje to mieru dôvery e, e, používateľov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dám slovo kolegyni Lidy Geringer de Ödenberg, podpredsednička výboru Jury a spravodajkyňa pre nariadenie o veciach s nízkou hodnotou sporu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Medi. budem pokračovať v poľštine v mojom rodnom jazyku, lebo mám po poľsky dokumenty, ale napriek tomu by som sa chcela poďakovať veľmi srdečne za, toto, za tento úvod, bolo to veľmi zaujímavé. A teraz budem pokračovať s niektorými mojimi pripomienkami a potom dúfam bude zaujímavá diskusia. Takže začnem s názvom tohto nariadenia. My sme mali určité pochybnosti o tom, či máme používať to meno, to označenie small claims, pretože e, veci s nízkou hodnotou sporu znamenajú v každom štáte niečo iné. Vo všeobecnosti si želáme, aby tento nástroj bol pochopiteľný a aby ľahko fungoval. vzhľadom na všetky pohľadávky do 10 tisíc eur. Nebudeme to nazývať malé e, pohľadávky alebo s malou hodnotou sporu. Povieme, že sú to pohľadávky do 10 tisíc eur. Pardon, tisíc eur. V Litve alebo v Poľsku takáto, e, takáto cena vôbec nie je e, málo. V inej krajine to môže byť zase nízka suma. už e, sme sa všetci zhodli na tom, že tento nástroj musí fungovať lepšie a tento nástroj musia využívať viac nie iba spotrebitelia, ale aj sudcovia. Nebudem hovoriť o detailoch, pretože návrh komisie bol zanalizovaný, ale chcem sa e, obmedziť na niektoré detaily, ktoré môžu skomplikovať život občanov súdne to, trovy e, nemôžeme uhradiť kreditnou kartou, takáto platba e, sa musí zrealizovať e, väčšinou v súdnej budove. Chceme teda, aby tieto poplatky boli čo najnižšie, aby E, ľudia mali naozaj záujem na tom, aby využívali tento nástroj, aby naozaj e, vymáhali túto sumu. Na európskom e, trhu vznikla taká situácia, že spotrebitelia s nimi sa zle zaobchádza, nefunguje to dobre a teraz otváram rozprávu, máme 20 minút. Bardzo proszę, mój kolega, pan Buda. Pan Buda, niech sa páči, máte slovo. Da, mulțumesc foarte mult. Apreciez eu cele expuse aici. Ďakujem. Som veľmi rád, že pán profesor aj kolegyňa a kolegovia nám poskytli tieto príspevky a ďakujem veľmi aj za príspevok komisie. Domnievam sa, že by sme mali premýšľať trochu o tom, aký by bol e, rozsah pôsobnosti tohto konania. My sme e, predtým mali sumu 2000 eur pre tieto pohľadávky a teraz komisia zvažuje, či by sa to malo zvýšiť na sumu 10 tisíc eur. V EPP, v mojej politickej skupine, je taká tendencia, aby sa to rozdelilo pre fyzické osoby do 2000 a pre malé a stredné podniky do 10 tisíc. Napríklad, jedna vec je ale jasná, takéto konanie je naozaj e, potrebné v občianskej sfére. Je to e, dôležitý nástroj, ktorý je ľahko používaný, ľahko používateľný medzi občanmi a zároveň e, takýto nástroj môže mať aj preventívnu funkciu, preventívne účinky. Pretože keď um, ľudia v spoločnosti budú vedieť, že existuje takýto rýchlo použiteľný, jednoduchý nástroj, tak e, bude väčší záujem e, na tom, aby si každý splatil svoje dlhy. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto konania, či už e, to bude 2000, 5000 alebo 10 000 eur, to je jedna vec. Ale mohli by sme urobiť ešte inú vec. Chcel by som eh, vyzvať komisiu a radu, aby sa zamýšľali nad následovnou možnosťou. Mohli by sme umožniť, aby sa toto všetko uplatňovalo v rámci pracovného práva, keď ide o individuálnu eh, pracovnú zmluvu, aby teda ten rozsah pôsobnosti sa rozšíril ešte o oblasť pracovného práva. Nemám na mysli e, náhrady škody alebo um, mzdu, ale keď ide o individuálnu pracovnú zmluvu, tak by sa toto malo uplatňovať. V súčasnosti um, máme 10 miliónov občanov, ktorí žijú v inom štáte než v štáte pôvodu. Tí tam išli pracovať a často sa ocitajú v situácii, že uzavreli individuálnu pracovnú zmluvu a táto zmluva E, vyprší a tomuto občanovi nikto nevyplatil mzdu. A občan nemá samozrejme ani peniaze, aby e, zažaloval toho svojho zamestnávateľa a musí sa vrátiť bez zaplatenia do svojej krajiny pôvodu. No a malo by byť aj možné, aby sa vrátil do svojej krajiny pôvodu a z domu zažaloval svojho bývalého zamestnávateľa. Na európskej úrovni takáto možnosť ešte neexistuje dnes môže občan konať, ak e, jeho bývalý zamestnávateľ má zastúpenie v jeho štáte pôvodu, ale inak nie. No a takýto nástroj by mal vzniknúť a to by nám pomohlo poskytnúť občanom um, možnosť zjednodušiť si život. No a teraz k jednotlivým tým daniam a e, clám a ďalším poplatkom. Myslím si, že toto tu nie je na mieste, pretože je veľa malých a stredných podnikov, ktoré nemajú dosť peňazí, preto by som navrhol, aby e, tá platba sa mohla robiť aj elektronicky a nie priamo v budove súdu, aby tá osoba nemusela priamo fyzicky ísť do budovy. Malo by to byť možné zrealizovať napríklad z banky a dôkaz o zaslaní platby by sa potom dal zaslať e, dodatočne ale vo všeobecnosti si myslím, že tento nástroj by bol veľmi užitočný pre európskeho občana. Ďakujem. Ďakujem za vyjadrenie. E, sú ešte nejaké e, pripomienky, prihlášky? Diskutantov. E, poviem tylko... Nevidím už e, žiadnych ďalších účastníkov, ktorí by sa chceli vyjadriť. A teraz chcem povedať, ako bude pokračovať tento celý postup. V ďalších týždňoch budú odovzdané kompromisy k pozmeňovacím návrhom a na najbližšom marcovom zasadnutí budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Potom dostane výbor Júri mandát na rokovania s radou a s komisiou My už čiastočne poznáme stanovisko rady. A poznáme samozrejme aj návrhy komisie. No a ešte počas lotišského predsedníctva eh, bude možné schváliť tento nástroj tak aby európske občania, malé a stredné podniky a aj fyzické osoby, ako bolo povedané, mohli tento právny nástroj už začať využívať. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Aby som, sa, aby som zareagoval Hovorilo sa o tom, či majú existovať rôzne finančné prahy pre e, fyzické osoby a právnické osoby. Pamätajme na to, že alternatívou k tomuto európskemu nástroju je vnútroštátne konanie, kde vlastne zúčastnené strany musia cestovať na e, pojednávania a to nemá veľký zmysel, v niektorých členských štátoch chápem, e, že viac ako 5000 eur je veľa peňazí, ale to neodôvodňuje to, aby sa používal vnútroštátny právny nástroj, ktorý je ťažko pádnejší a ktorý vyžaduje od e, zúčastnených strán, aby cestovali e, za svojimi právnikmi a aby sa zúčastňovali E, konaním. To je jedna vec, ktorú som chcel zdôrazniť. A druhá, je dôležité, aby sa platby mohli realizovať aj na diaľku, aby bolo možné používať kreditnú kartu a platiť na internete. Ale e, bolo by samozrejme efektívnejšie, keby to bolo centralizované v každom členskom štáte. Čiže to sú praktické veci, ktoré musia členské štáty už rozhodnúť sami. Ale každý by sa, si mal uvedomovať, že tento systém prinesie veľké úspory z množstva. Ďakujem. Um, Áno, my s tým súhlasíme. Ďakujeme za vaše návrhy. Už nie sú žiadne požiadavky, môžeme teda prejsť na ďalší bod. Vítam profesora Depala zo spoločnosti ADR Center. Ďakujem pani predsednička, prajem príjemné popoludnie všetkým. Ďakujem organizátorom za to, že ste ma pozvali, aby som sa vyjadril o smernici o mediácii v občianských a obchodných veciach. Súdy neboli nikdy, ni, nikdy rýchle, e, bolo už mnoho prípadov. E, vidíte túto na starom obrázku, ako sa dvaja susedia hádajú o kravu a ten, kto dojí tú kravu, je právnik, čiže a, a na druhej strane vidíte sudcu, ktorý robí pravdepodobne to isté. Čiže vidíte, že súdne spory sú veľmi drahé, e, je to náročné pre ekonomiku a zároveň sú prekážkou fungovania vnútorného trhu. A takisto súdne spory zaťažujú aj, e, aj štátne rozpočty v časoch, kedy štáty chcú šetriť. Mediácia, ako povedali kolegovia, má veľa výhod, e, uľahčuje riešenie sporov. Už koncom 90. rokov EÚ začala propagovať používanie systému ADR, alternatívneho riešenia sporov. Dokonca uh, mediátor môže nájsť uh, alebo môže pomôcť nájsť lepšie riešenie ako e, sudca. Je tam takisto samodeterminácia, je tam kontrola nad výsledkom celého procesu. A smernica 52 z roku 2008 stanovuje pravidlá pre kvalitu, ochranu, dôvernosti a takisto dáva možnosť sudcov, sudcom, aby prizývali e, mediátorov k sporu. Napriek tomu, že existujú takéto možnosti, 7 rokov po schválení smernice štúdie hovoria o tom, že mediácia zatiaľ rieši iba 0,05 sporov v 27 členských štátoch, čiže menej ako 100 tisíc mediácií a na druhej strane máme každý rok 20 miliónov občianskoprávnych vecí v Európskej únii. Čiže je tu veľká nerovnováha medzi súdnymi spormi a mediáciou. Čiže to, čo žiada článok 1, sa nesplnilo zatiaľ. Tento mediačný paradox e, tu e, je a je to zároveň aj veľká hospodárska strata. Tie isté štúdie ukazujú, že keby sa mediácia používala častejšie, tak by usporila nie milióny, ale miliardy eur každý rok iba e, keby vyriešila 50 sporov. Parlament už podľa mňa nemôže akceptovať túto situáciu s mediáciou, ktorá je paradoxná. Pred pár rokmi Európsky súdny dvor poskytol veľmi jasné usmernenia o tom, ako realizovať mediáciu. Prípad Alasíny hovorí o tom, že proces ADR, ak e, nie je povinný, tak nie je až taký účinný, súd e, vyžaduje, aby mediácia e, nebola príliš dlhá a aby bola e, lacná, ak je teda povinná. Povinná mediácia pred súdnym konaním, to umožňuje smernica, ale nie je to povinne uplatniteľné v členských štátoch. Mnohí uznávajú, že mediácia e, má takéto výhody, ale e, málo kto to aj naozaj uplatňuje. Napríklad môžeme nariadiť e, používanie bezpečnostných pásov v aute alebo zakázať fajčenie. My vieme, že takéto správanie je racionálne, racionálne a užitočné pre spoločnosť, ale ani najlepšia kultúra bezpečného šoferovania nedonúti ľudí E, používať napríklad bezpečnostný e, pás alebo e, helmu. Pokiaľ ide o mediáciu, nemusí byť povinná, stačilo by a bolo by oveľa lepšie, keby sa mediácia integrovala ako krok do justičného procesu, tak aby Mm, sporné strany sa mohli rozhodnúť, či to chcú alebo nie. Takzvaný mechanizmus opt-out je veľmi dobre popísaný v štúdii o pacientoch, ktorí po, potrebujú transplantáty. Podobné krajiny v Európe majú odlišné percentá ľudí, ktorí chcú po smrti daro- darovať orgán v Rakúsku 100% eh, Rakúšanov je ochotných darovať orgán, v Nemecku iba 12% občanov. A dôvod? Eh, žiadosť o udelenie vodičského preukazu. Keď sa podpisuje táto žiadosť, v Rakúsku sa vás pýtajú, či chcete, eh, či chcete darovať orgán v štátoch, V týchto štátoch, kde sa to e, pýtajú v pozitívnej forme otázku, e, tak e, je veľmi málo ľudí, ktorí súhlasí a v štátoch, kde je tá otázka naformulovaná opačne, tak je veľa ľudí, ktorí súhlasia. Čiže um, 27 členských štátov dnes majú ten systém opt-in. V roku 2013 každý z týchto 27 eh, štátov mal menej ako 10 tisíc mediácií, 19 štátov malo menej ako 2 tisíc eh, mediácií. Taliansko je jediný štát so systémom opt-out a, a asi eh, malo 150 tisíc mediácií minulý rok. Sporné strany v Taliansku v niektorých prípadoch sa musia e, zúčastniť prvého stretnutia s mediátorom za 40 eur, až potom môžu ísť k sudcovi. Čiže e, prvá diskusia je o tom, či by bolo možné ten spor e, vyriešiť mediáciou. Každá strana má možnosť zvoliť si opt-out, teda možnosť nesúhlasiť s mediáciou. A keď obe strany sa rozhodnú pokračovať mediácii, tak mediácia pokračuje asi 18 rokov aj v Taliansku existoval iba systém opt-in pre media, mediáciu a vtedy Taliansko malo veľmi málo mediácií, ale keď sa zmenil systém v roku 2012, um, ehm, vtedy ma, mediácia sa stala povinnou pre niektoré uh, prípady a potom sa zvýšil počet prípadov a potom ešte neskôr sa e, zaviedol ten systém opt-out um, namiesto um, povinnej mediácie a potom naozaj už uh, počet prípadov vystredil. No a tento systém mediácie má za následok aj uh, vyššiu uh, mieru úspechu 43, 49 Niektorí hovoria, že zmluvné strany Ehm, jednoducho zaplatia, aby išli e, na súd, ale e, tento argument je na 70% nesprávny. Priemerná e, sporná strana iba pokrýva iba 30 nákladov občianskoprávneho systému a zvyšok platia tí, ktorí nie sú, zmluvnými, ktorí nie sú spornými stranami. Tí, ktorí platia väčšinu nákladov E, na e, súdny spor, majú právo od, od e, sporných strán žiadať, aby využili mediáciu, pretože nesmieme mrhať peniazmi daňových poplatníkov. Mediačné organizácie sa budú snažiť presviečať sporné strany na prvom zasadnutí, že je v ich záujme pokračovať s mediáciou. Systém opt-out si vyžaduje osobitnú pozornosť e, teraz, pretože sa bude prepracovávať smernica. Ukazujú sa niektoré problematické trendy. Napríklad v Spojenom kráľovstve v rodinných prípadoch sporné strany nemôžu ísť priamo na súd, najskôr musia ísť e, za mediačným poradcom, nie mediátorom a pravdepodobne tento mechanizmus sa e, rozšíri na všetky občianskoprávne spory ale to, ten opt-in systém nie je taký efektívny ako opt-out. V Grécku sa bude e, vyžadovať takisto mediácia pred súdnym sporom, ale nebude tam jednoduchý opt-out a to tiež nie je úplne dobrý model. Na, no a na samotnej úrovni EÚ Európska únia navrhla zmeny. E, smernica pravdepodobne zavedie pre veľké zmluvné e, sporné strany, napríklad e, poisťovne, aby sa zúčastnili povinne e, nejakého alternatívneho riešenia sporov, keď príde k e, súdnemu sporu, ale pravdepodobne tento sektor bude proti. Európska únia a Európsky parlament by nemali premeškať túto príležitosť zjednodušiť život európskych občanov. Zlepšili by im život, keby e, vytvorili efektívnejšiu mediačnú politiku. Smernica z roku 2008 by sa mala novelizovať na základe usmernení Európskeho súdneho dvora. V niektorých prípadoch, ako tu vidíte, mediačný krok by sa mal vyžadovať. To je princíp efektívnosti. Táto požiadavka by mala byť e, jednoduchá. Sú tam štyri prvky zakruškované červenou a samozrejme sporné strany by mali mať e, slobodnú voľbu opt-outu. Od septembra 2013 som riaditeľom projektu, ktorý vytvára prvé mediačné centrum v Afganistane a chodím tam pravidelne. Keďže ma e, neobvinili z, bohorúž, z bohorúhačstva tam, za to, že som ukázal túto fotografiu, tak ju ukážem aj e, vám. Toto je moja posledná metafora. Keby Boh otvoril mediačné centrum na Zemi, tak by asi nikto nestal v rade e, pred týmto centrom, keby neexistovala dobrá mediačná politika. E, boh nás stvoril takých, akí sme a preto nemáme schopnosť efektívne riešiť spory. Vy, poslanci, ale môžete umožniť, mediáciu nie len v rodinej alebo občianskej e, oblasti, ale v celej spoločnosti. A mali by ste začať touto inštitúciou. A myslím, že vy na tom e, máte prostriedky, vy to môžete zrealizovať a mali by ste na tom pracovať. Toto sú ľudia, ktorí so mnou spolupracovali na tejto štúdii a ktorí pripravovali túto prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, give... Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Teraz slovo odovzdávam doktorovi Mozgerovi, súdovi, eh, sudcovi z Rakúskeho najvyššieho eh, súdu eh, k našej poslednej téme. V našom dokumente som si prečítala, že je kvalifikovaný vyjadriť sa, pretože bol E, vlastne jedným e, z navrhovateľov prepracovaného zmenia naredenia Brusel 1. Ďakujem, e, pani predsednička. Budem mať trošku odlišný prejav, než bol ten predchádzajúci. Budem hovoriť o nových právnych nástrojoch, ktoré zakrátko vstúpia do platnosti. Takže ja tu nemám nejaké politické vyhlásenia, ktoré by som vám chcel predostrieť. Ide teda o e, hádsky dohovor o e, dohodách, ktorý vstúpi do platnosti v druhej polovici tohto roku a prepracované znenie nariadenia Brusel 1. Oba nástroje sa zaoberajú e, e, jurisdikciou a vymáhaním rozsudkov. Ja hovorím o dopade týchto e, dvoch nástrojov na riešenie sporov v medzinárodných e, obchodných, pri medzinárodných obchodných zmluvách. Ak máte nejaký medzinárodný e, obchodný kontrakt, ktorý sa poruší, niečo treba urobiť. Mediácia. No ale niekedy je dôležité mať tu rozhodnutie. A momentálne sú dva spôsoby rozhodovania ako e, ísť ďalej, buď štátne súdy alebo e, arbitráž. A musíte potom e, odpovedať na otázku, kto rozhodne arbitračný panel alebo nejaký štátny súd a ako sa, táto, ako sa toto rozhodnutie vymôže v štáte súdu alebo v inom štáte. Ak sa rozhodnete pre arbitráž, musíte e, uplatňovať New Yorkský dohovor, ktorý väčšina z vás možno bude poznať. To je veľmi úspešný dohovor 151 e, zmluvných štátov. Je v ňom, ak je tam e, arbitrážna dohoda v komerčnom kontrakte, tak sa tam spomínajú štátne e, súdy o všetkých e, zmluvných štátoch a rozhodnutie arbitrážneho panela bude vo všetkých e, týchto zmluvných štátoch platné. Takže arbitráž tam zväčša teda funguje. Ale čo ak sa strany, zmluvné strany rozhodnú, že chcú, aby ich spor rozhodol štátny súd? Potom sa môžu e, dohodnúť o voľbe súdu, môžu si e, zvoliť špecifický súd, ktorý má rozhodnúť o ich spore. V starom nariadení Brusel 1 máme e, takúto dohodu. Tam sa vylučujú súdy iných členských štátov, ale hovorí sa tu o členských štátoch to eh, je oveľa menší počet, počet štátov, než eh, sú zmluvné štáty eh, New Yorkského dohovoru. Takže to funguje iba v rámci EÚ. Nie je tam žiadna úprava v nariadení Brusel 1, ani v starom, ani v novom. Pokiaľ ide o voľbu súdov, ak by malo ísť o voľbu súdu tretieho, členské, tretieho štátu, takže nie je tam žiadna právna istota v systéme Brusel 1, ak si, e, rozhodn, ak si zvolia e, strany e, súd tretieho štátu, alebo ak si rozhodnú, zvolia súd členského štátu, ale má to rozhodnutie byť účinné aj v tretich štátoch. Tam nie sú žiadne úpravy. Týka sa to teda právnej istoty, a máme tu potom e, takúto súťaž systémov e, súdy versus arbitráž. Ak e, sa to týka iba členských štátov, tak potom aj New Yorkský dohovor, aj Brusel 1 poskytujú právnu istotu. A, ale iba v prípade, ak sú zainvolované iba členské štáty. Avšak, ak sú zainvolované tretie krajiny, Arbitráž poskytuje e, právnu istotu? Pričom Brusel 1 e, nepokrýva vzťahy s tretimi krajinami a teda je tu veľká e, strata právnej istoty, pokiaľ ide o voľbu súdu. A na záver, pokiaľ tento dohovor o voľbe súdov, ide tu o poskytnutie právnej istoty právnym spôsobom, ako je to v prípade arbitrážnych e, dohôd. E, cieľom tohto dohovoru e, je, že by malo ísť o prípady občianskej alebo obchodnej povahy a teda v medzinárodných prípadoch, takže obchodné zmluvy napríklad. A vychádza tu z troch základných pravidiel. Zvolený súd si musí, teda musí sa zaobrať týmto prípadom, musí E, súdy iného e, e, zmluvného štátu musia mať prerušené alebo, alebo postupy v tejto veci, alebo ich musia zamietnúť, takže nemôže tam byť už žiadnu paralelnú prácu. A rozsudok zvoleného súdu musí byť uplatnený vo všetkých zmluvných štátoch. Toto má začať platiť už tento rok. Európska únia e, teda pristúpi do, k tomuto dohovoru, tak to bolo rozhodnutie. A e, v prepracovanom znení nariadenia Brusel 1 boli dva prvky týkajú sa sa e, dohody o voľbe súdu, ktoré sa v prepracovanom znení zohľadnili. Teraz v novom nariadení Brusel 1a máme trošku odlišné e, pravidlo o voľbe súdov v zmysle technického zosúladenia s dohovorom o voľbe súdov, čo znamená, že e, kedykoľvek dohoda o voľbe súdu je e, platná podľa dohovoru o voľbe súdu, je tiež platná podľa Bruselu 1. Takže E, takým spôsobom je to paralelné. Opačným spôsobom sa nefunguje. Formálne požiadavky Bruselu 1 pre voľbu súdov sú trošku e, liberálnejšie, takže nemôžete tu mať e, niečo, čo je platné podľa Bruselu 1 a neplatné podľa teda dohovoru, ale Hakského dohovoru, ale ste potom v rámci Európskej únie a v rámci únie taká, takýto, takáto voľba súdu je efektívna, vo vzťahu s tretími štátmi nie ale ak máte e, písomnú voľbu súdu, aj elektronický spôsob, tak je to e, platné aj podľa dohovoru, aj podľa Bruselu 1. A potom je tam nové pravidlo o list o paralelných krokoch v jednotlivých členských štátoch podľa e, naradenia Brusel 1a. Bol tam jeden starý problém v Bruseli 1, bolo tam pravidlo, podľa ktorého súd v prípade paralelných, e, e, paralelnej práce viacerých súdov, e, ten, ktorý prvý začal, mal pokračovať práci a ten druhý mal čakať na rozsudok a iba ak by prvý e, súd e, e, zamietol postupovať v tejto veci, by postupoval ten druhý. A toto platilo aj ak tým druhým súdom bol súd, ktorý si obe strany zvolili. A to bol obrovský problém, pretože obe strany sa zhodli na nejakom súde. Jedna zo strán, zmluvných strán, potom porušila túto dohodu o voľbe súdu, išla na nejaký iný súd, možno z po, pomalým e, systémom rozhodovania a prípad sa e, takto zablokoval. A preto v rámci e, prepracovaného znenia nariadenia Brusel 1 v Bruseli 1a sa teraz jasne spomína, že zvolený súd má prednosť aj, pre tý, aj ak nejaký iný súd bol požiadaný skôr o rozhodnutie v tejto veci takže sa to už neuplatňuje v, neuplatňuje v odlišných prípadoch. A teda to je opäť paralelné s e, dohovorom o voľbe súdov. Tam sa jasne spomína, že e, súd, ktorý si zvolia obe strany, má prednosť. Ostatné všetky súdy musia zamietnúť e, žiadosť o zaoprenie sa týmto sporom a e, teraz, e, teraz štátne e, súdy versus arbitrácia, arbitráž, dohovor o voľbe súdov prináša právnu istotu v komerčných sporoch týkajúcich tretich krajín, to je nové, a teda predstavuje to alternatívu k arbitráži na celosvetovej úrovni. Ak sa niečo e, teda týka e, e, tretich krajín, tak dohovor o voľbe súdov poskytuje právnu istotu, ak si rozhodnú, ak sa obe strany, ak si obe strany zvolia nejaký súd. Avšak je tu veľká prekažka, všetko závisí od ďalšej ratifikácie dohovoru o voľbe súdov. Tá vstúpi do platnosti v druhej polovici tohto roka pokiaľ ide o EU a Mexiko, a musíme vyčkať, či ostatní e, kľúčoví e, hospodárskí hráči e, pristúpia k tomuto dohovoru. Ak áno, tak tu budeme mať paralelný systém k arbitráži. Ak nie, tak úspech New Yorkského dohovoru ostane taký, aký je momentálne. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú eh, prezentáciu o eh, budúcich perspektívach. Dúfajme, že teda dôjde k ratifikácii. A teraz je čas pre poslednú diskusiu o mediácii, arbitráži. Takže kto by sa chcel vyjadriť? Kto sa chce prihlásiť? Ja mám jednu otázku. Eh, keď som tak počúvala o mediácii a systéme opt-out. Je taký efektívny v občiansko eh, právnej oblasti ako v obchodnej, alebo je tam rozdiel? Myslím si, že to je efektívna alternatíva, to je jediná uh, odpoveď, ktorú vám môžem dať. Uh, Optim sme tu mali uh, 20 uh, rokov, uh, 93. E, e, bola prvá legislatíva v, o mediácii v Taliansku, e, v 94. vo Francúzsku. Takže je to jediný systém, ktorý funguje. Ak by ste mali čas, aby som vám vysvetlil ten, ten antropologický základ. Ak, základ. Ak ma napadnete, nebudeme, nebudú mať mediáciu. Ak použijete silu, vráti sa vám sila ale e, máme tu aj fenomén nazvaný eskalácia, takže musíme e, e, chápať, že tu nie je ľudská tendencia k mediácii. Ľudská tendencia je buď bojovať alebo utiecť. Aj zvieratá teda majú prirodzenú tendenciu buď bojovať, keď ich napadnú, alebo utiecť. Takže právnik môže napríklad, e, e, e, dobrý právnik môže nejaký prípad zdržiavať a veľmi dobrý zdržiavať ešte dlhšie. tak sa to hovorí. Alebo môžete ľudí prinútiť, aby experimentovali, aby sa snažili o alternatívne riešenie, napríklad snaho o integráciu. Je to, je to, je to určite si to zaslúži aspoň e, e, snahu. E, takže Taliansko je e, vlastne e, a jeho riešenie experimentálne aspoň do roku 2017, pretože e, talianský súdny systém, ako vieme, je e, teda notoricky e, zavelený prácou a je to teda akože snaha toto e, vyriešiť Uvidíme, aký bude výsledok. Ak e, systém bude prinašať dobré výsledky, tak určite sa to stabilizuje. Ak nie, tak budeme musieť vymyslieť niečo iné. aj e, e, keď nemáte dostatok financí, môžete podporovať mediáciu, pretože tak vyhnete súdnym trovám a nie, iná, nie je žiadna iná e, e, krajina, kde by toto e, fungovalo. Ak áno, tak mi to prosím povedzte, lebo ako mediátor sa tam rád presťahujem. And of this workshop and I... Takže tým sa končí náš workshop a všetkým chcem poďakovať za účasť lebo uh, aspoň určite pre mňa to bolo zaujímavé, myslím si, že aj pre vás a teda určite sa na základe dnešnej diskusie bude môcť ešte v budúcnosti zamyslieť nad e, ďalšími právnymi aktami. Súkromné medzinárodné právo to je veľmi technická oblasť práva, ale myslím, že sme ukázali, že je možno o tom politicky diskutovať A dúfam, že sa v roku 2017 opäť stretneme na workshope, to, sú, to je ešte dlhá doba. A myslím, teda dúfam, že medzi tým sa zaznamená ďalší pokrok, e, prepracovanie naredenia Brusel 2 už potom prebehne medzi tým a na záver by som chcela poďakovať všetkým europoslancom, všetkým poslancom národných parlamentov, všetkým úradníkom ktorí tu dnes boli, ktorí ukázali záujem o občanskoprávne e, otázky e, na národnej úrovni a na európskej úrovni. Ďakujem všetkým, čo ste dnes prispeli do diskusie. A na záver chcem poďakovať zamestnancom e, politického oddelenia C, sekretariátu a všetkým ktorí nám tu dnes tlmočili. Takže ďakujem, prajem pekný večer a šťastný sú domov.